Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Vážení, a, vážené dámy a páni, prosím, utížme sa a začníme s našou prácou. Hm, rád by som privítal všetkých účastníkov tohto zasadnutia výboru taxe, ktoré je súčasne aj medziparlamentnou konferenciou a srdečne by som rád privítal pána prezidenta Duisenberga, zástupcov holandského predsedníctva a e, finančného výboru holandského parlamentu a rovnako všetkých e, zástupcov výborov pre financie a daňové otázky z národných parlamentov. Je tu dnes zastúpených 20 krajín a 37 rôznych eh, parlamentných eh, snemovní. Boli by sme viacerí, ak by eh, nebol problém s plánovaním. No, je to kvôli tomu, že v niektorých krajinách sa uskutočňujú alebo uskutočnia voľby. Je to tiež aj z, pri, z tragických dôvodov, ako všetci viete, kvôli útokom na letisku v Bruseli Záventem. Takže ak nie sú žiadne pripomienky k návrhu programu, tak budeme ho považovať za prijatý bod číslo 2. Niekoľko bodov oznámenia predsedu, tak ako všetky zasadnutia výboru taxe, je toto zasadnutie verejné a vysiela sa naživo na internete. Všetky jazyky, všetky oficiálne jazyky Európskej únie môže byť použité. Ja sám hovorím mojim rodným materinským jazykom a každý z vás to môže urobiť takisto. Ďalej by som rád pripomenul, že mandát nášho dočasného výboru taxe bol rozšírený do konca mesiaca jún, takže e, minulý december boli predložené prvé závery výboru tax, ale e, finálne závery budú predložené koncom júna. Teda, pardon, júla. 28. apríla organizujeme workshop eh, k niekoľkým štúdiám, ktoré sme zadali nášmu politickému oddeleniu a, a rovnako by som chcel pripomenúť, že dnešné, dnešné zasadnutie je doplnené bude doplneným a doplnená po ňom bude nasledovať ďalšie medziparlamentné zasadnutie, na ktoré sme všetci pozvaní, ale na ktorom sa zúčastnia tiež parlamenty všetkých krajín, približne z 80 krajín, ktoré sociuje OECD do svojej práce na implementácii BEPS Action Plan. Toto zasadnutie sa uskutoční o niekoľko týždňov v Paríži a bude to príležitosť aj pre nás po dnešnej výmene názorov alebo po výmene názorov medzi Európanmi tiež sa pozhovárať, stretnúť so zástupcami všetkých ostatných krajín zapojených do tohto procesu. Ďalej musíme prijať eh, zápisnice z, z predchádzajúcich zasadnutí 14. a 15. marec a z 21. marca. Ak do konca zasadnutia nebudú žiadne pripomienky, tak budú prijaté. Ešte pár rýchlych slov na úvod, aby som pripomenul cieľ dnešného zasadnutia a kontext, v ktorom sa uskutočuje dnesné stretnutie. E, na úvod by som chcel poďakovať pánovi Petrovi Duisenbergovi, e, predsedovi stáleho výboru pre financie e, snemovne reprezentantov holandského parlamentu. Obidvaja. Peter nemôže bohužiaľ zostať celé po obede, ale je veľmi dôležité, aby jeho, jeho vyjadrenia usprevádzané tiež vyjadreniami predsedníctva a poslancov európskych parlamentov. Ja vám ďakujem za vašu účasť a rovnako by som chcel povedať, že z 20 parlamentných zhromaždení 10 je zastúpených na úrovni predsedu alebo podpredsedu a každý z predsedov eh, výborov pre financie dostane 5 minút, ktorí sem prišli. Rovnako by som ďalej chcel poďakovať francúzskému národnému zhromaždeniu a eh, komore z alebo snemovne Veľkej, Veľkej Británie za to, eh, že na to, že prispeli v našej spolupráci. No a rovnako by som chcel vyzvať všetkých ostatných, aby nám poslali svoje pripomienky, komentáre písomne, tak ako e, francúzsky a britský parlament. No, ja by som rád povedal, vidíme, aký je, chceme vidieť, aký je prístup národných parlamentov na vydaniu všetkých textov, ktoré boli e, prijaté, alebo návrhov, ktoré boli predložené v oblasti boja proti daňovým únikom na národnej úrovni za ostatných 18 e, mesiacov. To je taký východiskový e, bod, bol to škandál LuxLeaks, nedávno sa objavil ďalší e, škandál Panama Papers a panamské dokumenty. No a Dôležitá je tu finančná a daňová spravodlivosť, ale tiež konkurencieschopnosť a hospodárska súťaž na hranici e, legálnosti. No, samozrejme, hospodárska súťaž je veľmi dôležitá pre fungovanie vnútorného trhu, pre 28 členských štátov, ale je to tiež dôležité z hľadiska konkurencie schopnosti e, z globálneho hľadiska. na úrovni Európskej úrovni, e, únie. Prvé rozhodnutie prijaté ehm, boli počas luxemburského predsedníctva. Rozhodnutie prijala aj G20, OECD. Boli prijaté rozhodnutia o záväzných daňových stanoviskách. No a Európska komisia následne dala balíček ATAP, ktorý sa momentálne zhodnocuje a prehodnocuje, veľmi sa rokuje na úrovni Rady ministrov. Parlamenty predložili, alebo parlament predložil svoje pripomienky, ktoré sme vám zaslali. Ide o pravidlá, ktoré sa majú aplikovať v rámci EÚ, hlavne čo sa týka čo sa týka e, spoločného daňového základu pre spoločnosti. No a čakáme teraz na balíček návrhov Európskej komisie, ktorý mal byť predložený v druhej polovici tohto roka. K tejto téme Európsky parlament nemá priamu kompetenciu. Dane a daňové otázky sú v kompetencii národných parlamentov, ale my považujeme, že našou, myslíme, že našou úlohou organizovať takéto a podobné podujatia, tak aby sme umožnili všetkým eh, z vás podeliť sa o analýzy, myšlienky, návrhe, návrhy medzi sebou a by sme pomohli uvedomiť si európsku a medzinárodnú dimenziu eh, národných rozhodnutí, ktoré každá krajina eh, príjme. No a a v prípade európskej kompetencií treba jednomyselnosť, takže všetky krajiny musia prijať, prijať rozhodnutie e, spoločne. Takže naša úloha e, spočíva v tomto, ale zdá sa, alebo myslíme, že je to veľmi dôležité, pretože je jasné, že potrebujeme dohodu e, v maximálnom počte tém v rámci EÚ či našim partnerom OECD a USA potrebujeme spoločné stanovisko. Chceme poslať delegáciu e, komisie do e, USA v polovici mája. Sme v kontakte e, s USA, aby sme sa uistili, že Američania pracovať na rovnakej báze podľa odporúčaní OECD a že zdieľajú názory podobné tým našim. No a dnes po obede ja dám slovo predsedovi Duisenbergovi na jeho úvodnú prezentáciu, potom generálny riaditeľ pre daňové otázky pán Kvesta za Európskej komisie nám predloží a poskytne nám aktuálne informácie o, po predložení návrhu komisie. No a potom na 5 minút e, dostane slovo každý zo štyroch predsedov e, výborov, ktorí nás poctili e, svojou účasťou. Je to grécky parlament, talianský senát, nemec, maďarský parlament a potom polský parlament. No a a potom v tradícii, podľa tradície týchto medziparlamentných eh, zasadnutí, máte formulár pred sebou, na ktorý môžete požiadať o slovo. No a slovo dostanú potom vždy dvaja národní poslanci a jeden, a eh, jeden európsky. Tak sa budeme striedať. Peter Duisenberg dostal slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán Lamasur, drahí kolegovia, dámy a páni. Dovolte mi začať tým, že sa poďakujem môjmu kolegovi Lanovi Lamasurovi za to, že zorganizoval toto zasadnutie s národnými parlamentmi a za to, že ste ma pozvali, aby som niečo povedal na úvod. Počas obeda sme mali príležitosť vymeniť si prvé názory a myšlienky o témach dnešného zasadnutia. Už dnes mi je jasné, že toto zasadnutie má veľký význam. Nielen Európska komisia e, zverejnila e, viacero relevantných návrhov počas uplynulých týždňov a mesiacov, ale samozrejme takisto tu boli aj správy o Panama Papers. Čiže dnes budeme diskutovať o veľmi dôležitej záležitosti. Som presvedčený, že neexistuje parlament Európskej únii, e, kde by otázky o zdaňovaní a nedávne trendy neboli prioritnými, politickými prioritami. Dovolte mi, ako predseda finančného výboru eh, v holandskom parlamente, aby som sa podelil o moje postrehy politických krokov a vyhlásení tak eh, holandskej vlády a zároveň, eh, aby som povedal niečo k reakcii to, to je z, um, snemovne, holandskej snemovne reprezentantov z, v lete z júna, 2. E, júna minulého roku, holandská vláda aj zaujala jasné stanovisko o otázke bojove, bojovania e, proti únikom, daňovým únikom národných, kon, e, národných koncernov aby sa zlepšilo podnikateľské prostredie. Vláda sa zaviazala spolupracovať úzko v rámci OECD a v rámci EÚ, aby bojovala proti daňovým e, únikom a v tomto liste stanovila, v ktorých oblastiach chce stanoviť e, kroky vpred. E, Zvy, najmä ide o zvýšenie transparentnosti, napríklad výmena informácií medzi daňovými úradmi a takisto výmena e, záväzných daňových stanovisk medzi úradmi. Posilniť, e, usmernenia, cenové usmernenie OECD a pokiaľ ide o kontakt s rozvojovými krajinami, zlepšovať daňové zmluvy a prispievať k zlepšovaniu kapacity tamojších daňových úradov. Po druhé, e, takisto by sa malo bojovať proti zneužívaniu na multilaterálnej úrovni e, na základe tvrdej legislatívy, napríklad e, zneužívanie zmluv a preferenčné režimy. A na záver, holandská vláda chce posilniť a podporovať politiku, napríklad bilaterálne siete daňových zmluv a tzv. praxe záväzných daňových stanovisk praktiky záväzných daňových stanovisk. Po zverejnení správy OECD holandská vláda potvrdila svoju podporu. Podporila e, nové e, spravodajské štandardy OECD, automatická výmena informácií za účelom zlepšenia transparentnosti, ako aj e, podávanie správ individuálne od jednej krajiny k druhej. E, E, ako súčasné predsedníctvo EÚ vláda uviedla, že sa usiluje o kompromisy a chce hľadať riešenia pre všetky európske krajiny ktoré chcú bojovať e, proti tomuto problému so zachovaním rovnakých príležitostí pre všetkých a s tým, že e, Holandsko ostane atraktívne pre medzinárodné podniky. Po druhé, reakcie snemovne, holandskej snemovne. Holandská snemovňa podnikla celý rád e, stanovisk a chcem e, vymenovať 6 konkrétnych návrhov, ktoré boli prijaté e, v parlamente, ktoré by mohli byť relevantné pre túto diskusiu dnes popoludní. Poprvé, holandská snemovňa vyzýva vlády, aby vypracovali plán a aby zachovala atraktivitu a holandského investičn- holandskej investičnej klímy e, pre medzinárodné podniky a to zodpovedným spôsobom. Po druhé, snemovňa požiadala, aby sa e, rozdelila, e, aby sa rozdelil balík, balík boja proti daňovým únikom na, dva, na dve časti. Časť OECD a časť EÚ ktorá je v súlade s, čo je v súlade s návrhom, ktorý predložilo Nemecko počas e, ECOFINu eh, na 12, 12. Eh, februára počas rady ECOFINu. Po tretie, eh, snemovňa požiadala, aby bolo vypracované posúdenie vplyvu jednotlivých komponentov smernice Antipeps v súlade s návrhom, ktorý predložilo Fínsko, Luxembursko, Belgicko a ďalšie členské štáty, takisto na zasadnutí ECOFINu 12. februára. Po štvrté, snemovňa požiadala vládu, aby sa pokúsila dosiahnuť dohodu o ATOP v rámci rady ECOFIN, čiže to je ešte stále tento pol rok počas holandského predsedníctva. Po piaté, snemovňa e, podporila úsilia vlády e, podporiť podávanie správ individuálne na základe jednotlivých krajín a snemovňa podporila e, úsilia vlády vytvoriť čierny zoznam e, daňových e, rajov a vypísať daňové sankcie krajinám, alebo teda daňovým rajom krajinám, ktoré majú daňové raje na týchto zoznamoch, na tomto zozname. Potom niekoľko slov k prípadu Panama Papers. Tento prípad sa netýka e, viacnárodných e, korporácií, ale ide o súkromné kapitály, ktoré boli umiestnené e, v iných krajinách. Vo viacerých prípadoch predpoklad je, že je tu nedostatok transparentnosti a tieto aktíva nie sú oznamované, ohlasované daňovým úradom. V takom prípade v podstate ide o daňový podvod a malo by to podliehať trestnému zákonu No a toto nie je podporovanie e, investičného, e, vhodného investičného prostredia pre zahraničné podniky. Vážení kolegovia, aby som to uzavrel, chcel by som vyjadriť opäť, aké dôležité je, aby sme e, si vymieniali skúsenosti, aby sme sa od seba navzájom učili táto medzinárodná spolupráca medzi nami musí ostať aktívna, keďže e, dôvodom je, že daňové, e, daňové systémy nespolupracujú v dnešnom svete globalizovaných trhov pre tovary, služby a kapitál. A iba spoločne môžeme tento problém vyriešiť. Ďakujem. Merci beaucoup, monsieur le président. Et... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pekne za tento príspevok a veľmi konkrétne návrhy. No a slovo teraz dostane pán Stefan Stephen Quest, generálny riaditeľ z Európskej komisie. Nech sa páči. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda Lamasov, dámy a páni. Je mi veľkým potešením, že dnes môžem byť tu s vami a diskutovať o kampani za spravodlivé, efektívnejšie, konkurencieschopnejšie zdaňovanie v rámci Európskej únie. A dnes som bol pozna- pozvaný, aby som vysvetlil prácu komisie, pokiaľ ide o e, viacnárodné vyhýbanie sa daniam a preto sa e, zameriam hlavne na túto tému, ale ako ste si už všimli, je nemožné ignorovať aj e, tú burku, ktorá vznikla okolo tzv. prípadu Panama Papers, a tieto veľké odhalenia, ktoré poukázali na offshore e, účety, účty. Takže e, poprvé, e, prípad Panama Paper poukázal na to, aké dôležité je mať a uplatňovať európsku spoluprácu pri boji proti daňovému zneužívaniu. V Európskej únii už sme implementovali záväzný nový rámec, aby sa zlepšila transparentnosť pri účtoch a, a aby sme lepšie kontrolovali e, postupy bank. Až tento rámec bude funkčný, tak bude e, veľmi komplikované schovávať peniaze v zahraničí, minimálne v Európskej únii. A používame našu silu e, ako Európska únia, aby sme primeli aj zahraničné krajiny, aby prijali takéto pravidlá. A krajiny, ktoré nechcú spolupracovať alebo dodržiavať e, tieto štandardy, tak tu, e, ako už bolo povedané, navrhujeme čierny zoznam týchto krajín. A ďalšia vec, ktorú chcem zúrazniť v súvislosti s Panama Papers, je, že ešte sú problémy v daňovom systéme EÚ, ktoré treba vyriešiť, ak chceme byť e, problémy e, daňových zneužívaní. Komisia už spolupracuje s parlamentom, s členskými štátmi, s OECD a s ďalšími medzinárodnými partnermi a predovšetkým z e, G20, aby sme zvýšili e, obranu. A v tejto súvislosti by som chcel uvítať intenzívne zapojenie parlamentu a chcem zdôrazniť kruciálnu úlohu pri pokračovaní v tejto spolupráci. V piatok v Amsterdame E, ministri financií e, sa stretnú na neformálnom ekofine a budú diskutovať o dopadoch prípadu Panama Papers, ako aj o vhodnej reakcii Európskej únie. A komisia bude tlačiť na politické záväzky na vysokej úrovni, e, ktoré by mali byť potom pretavené do skutočných ambicióznych krokov. Ak eh, sa pozrieme na dnešnú otázku, eh, čo sa týka eh, korporátneho vybianiu daní, tak ide o inteligentné iniciatívy spojené s politickými záväzkami a len to môže dosiahnuť skutočné výsledky. Počas uplynulých rokov komisia predložila tri veľké balíky reformy dane a pokúsili sme sa o holistický prístup Takže e, ide o novú mieru transparentnosti medzi členskými štátmi, e, pokiaľ ide o záväzné daňové stanoviská a výmenu informácií na základe podávania správ e, od krajiny krajine. A minulý týždeň sme sa rozhodli e, rozšíriť túto transparentnosť ešte ďalej, aby sa umožnil verejný prístup k týmto správam o jednotlivých krajinách, o viacnárodných a medzinárodných aktivitách. A toto je čosi, čo Európsky parlament požadoval už dlhšie a čosi, e, na čo sme až teraz zareagovali. Takisto sme vypracovali právne záväzné opatrenia proti vyhýbaniu sa daniam, e, proti presunu ziskov a proti umelým dohodám ktoré boli odhalené v rámci prípadu Panama Papers. Takisto sme spustili prácu e, v rámci ďalších oblastí e, zdaňovania podnikov ako e, oceňovanie a boj proti preferenčným režimom. A myslím si, že tento typ opatrení pomori, pomôže radikálne zlepšiť daňové prostredie v EÚ pre občanov, pre podniky, pre spoločnosti, ako aj pre členské štáty. No a v rámci všetkých týchto aktivít sme sa chceli, sme chceli zamerať naše iniciatívy na tri kľúčové ciele. E, poprvé, zabezpečiť efektívne zdaňovanie v rámci celej Európskej únie tak, aby každá krána, respektíve každá spoločnosť platila dane tam, kde e, docieluje zisky. Takže keď hovoríme o efektívnom zdaňovaní, tak nemáme na mysli minimálne daňové sadzby to je otázkou e, národnej suverenity a to v plnej miere rešpektujeme. Ale ak členský štát e, rozhodne o e, daňovej sadzbe, tak musí byť schopný toto aj efektívne uplatňovať bez toho, aby to bolo podkopávané politickými rozhodnutiami iných. A tento princíp je jedna hybná sila, z ktorej vychádza naša práca. Druhý cieľ je vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých, pre všetky krajiny a pre všetky spoločnosti v Európskej únii momentálne niektoré členské štáty musia ochraňovať svoj daňový základ alebo bojovať proti vyhýbaniu daní a je to oslabené skutočnosťou, že e, ich susedia možno zvolili iný prístup. Medzičasom menšie a lokálne spoločnosti sú výrazne znevýhodnené na základe presunu ziskov ich, uh, viac, uh, ich medzinárodných rivalov. Ale my sme zistili, že domáce spoločnosti majú o 30 vyššie daňové bremeno ako um, nadnárodné spoločnosti, ako je to v podstate výsledok daňových únikov. Čiže ak naozaj chceme bojovať proti daňovým únikom a ak chceme spravodlivý a zdravý trh, tak musíme zabezpečiť spravodlivú hospodárskú súťaž a rovnaký prístup v našej daňovej politike. A to ma privádza k tretiemu cieľu, ktorý je e, podporiť e, konkurencieschopnosť e, jednotného trhu ako celku. Zdaňovanie podnikov nie je len e, neaktuálne, ale je rôznorodé v rámci Európskej únie a to spôsobuje administratíve problémy, právnu neistotu a e, zbytočné náklady pre cezhraničné podniky, e, ktoré fungujú na jednotnom pôsobe, na jednotnom trhu. Stabilita a istota, je, toto sú hodnoty pre spoločnosti a je to naozaj nosný kameň, ale ide o to, aby členské štáty spolupracovali v tejto oblasti E, jasným, koordinovaným a koherentným spôsobom. A táto koordinácia je predovšetkým dôležitá v, tejto, v tomto čase, keďže členské štáty začínajú plniť medzinárodné e, záväzky, e, ktoré prijali v rámci projekt, tzv. projektu PEPS. Toto je naozaj dôležitá vec a členské štáty musia implementovať opatrenia, ale E, nejde o to, že každý členský štát môže nájsť vlastné riešenia a implementovať PEPS sám, pretože s 28 e, e, prístupmi by sme čelili právnej neistote a v podstate by vznikli nové prekážky pre podniky. Vzhľadom na to, že Európska únia je jednotný trh, si myslíme, že potrebujeme jednotný prístup pri implementácii týchto cezhraničných opatrení a Eh, to, o toto sa usilujeme na základe nových iniciatív a na základe partnerstiev eh, s Európskym parlamentom a s členskými štátmi. Samozrejme, sme veľmi obozretní, aby sme eh, udržali rovnováhu v daňových politikách. V plnej miere uznávame suverenitu členských štátov navrhovať a implementovať vlastné daňové režimy No a v tejto súvislosti rešpektujeme potrebu subsidiarity a proporcionality a e, veľmi opatrne volíme primerané nástroje pri dosahovaní spoločnej agenty pre e, spravodlivé zdaňovanie. No a e, je potrebná záväzná európska legislatíva, predovšetkým ak je riziko pre integritu jednotného trhu, alebo ide o bojovanie čisto cezhraničných problém, proti cezhraničným problémom. A tu je tá e, iniciatíva transparentnosti, na ktorej sa členské štáty dohodli, ako aj opatrenia proti e, daňovým únikom a tu potrebujeme cezhraničný prístup. Ale v iných situáciách odporúčame optimálne riešenia členským štátom a poskytujeme im flexibilitu pri plnení týchto záväzkov na národnej úrovni. A tak je to aj e, s odporúčaniami, pokiaľ ide o anti-abuse alebo permanent establishment provisions. A v niektorých oblastiach E, úzká spolupráca je dôležitá na dosiahnutie toho, čo chceme dosiahnuť na európskej úrovni. Čiže napríklad minulý rok členské štáty e, urobili dobrovoľný zážitok, e, záväzok a tento prístup je zatiaľ úspešný. My ho budeme naďalej monitorovať na základe procesu peer review a na základe toho na tejto úrovni e, stačia aj dobrovoľné záväzky, dobrovoľná spolupráca. Teraz vám chcem niečo povedať o ambície, ambíciách e, e, komisie. Čaká nás viacero iniciatív e, e, spustiť spoločný konsolidovaný e, daňový základ dane pre podniky, ale komisia je len jednou súčiastkou v celej mašinárii. Môžeme navrhnúť tieto opatrenia, ale ak nebudú implementované a transponované, tak sa nič nezmení. Čiže je potrebné úzke partnerstvo medzi všetkými, ktorí môžu eh, ktorí sú relevantní. Európsky parlament eh, bol eh, veľmi aktívny v tejto súvislosti a národné parlamenty majú takisto veľký vplyv a naozaj vás vyzývam, aby ste toto využili v maximálnej miere a aby ste využívali takéto príležitosti pre politický dialog medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom, pretože e, s tým politickým vplyvom, ktorý máte doma, môžete tlačiť na príjmanie e, rýchlej implementácie týchto reforiem, e, ktoré sú naozaj potrebné. A v tomto duchu by som to uzavrel tým, že zdôrazním, že komisia vždy rada si vypočuje vaše skúsenosti a návrhy poslancov, e, pokiaľ ide o daňovú politiku Európskej únie. čiže e, nadviažte s nami dialog, ak, chcete, ak máte nejaký príspevok a teším sa naozaj na prvé postoje, prvé návrhy, prvé názory pri dnešnej diskusii. A ešte raz ďakujem pán Lamaso e, aj výboru za to, že ste zorganizovali tento hearing a za to, že ste nám umožnili sa na ňom zúčastniť. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ. No a slovo teraz sa prejdeme k výmene názorov a diskusí. Takže po tých štyroch eh, predsedov výborov dostanem, dostanú slovo tí, ktorí požiadajú o slovo a ja by som vám chcel požiadať, aby ste eh, požiadali o slovo písomne, dostali ste prihlášky, žiadosti, no a slovo dostanú vždy eh, dvaja členovia Národného parlamentu a potom jeden európsky poslanec. No a slovo dostane pán Kristos Gialas ktorý je predseda výboru pre finančné, eh, pre finančné otázky a rozpočtovú eh, vyrovnanosť z gréckého parlamentu. Na 5 minút dostanete slovo. Eh, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Sme páni, vážni kolegovia, Otázka, ktoré tu dnes diskutujeme, je veľmi dôležitá. Viedla k problémom v celej Európe, ale aj v celom svete. Výbanie sa daňovej povinnosti a s tým súvisiace aspekty v súvislosti teda s tokom peňazí v globálnom hospodárstve. No a v závere to potom vedie k tomu, že nie sú vyrovnané podmienky eh, pre všetkých. Pokiaľ sa podnik výba plateniu spravodlivej dane, tak e, to vedie k tomu, že nie sú rovnaké podmienky pre všetky. No a my sme vytvorili mm, vnútorný trh, ale naďalej Napriek tomu, že sme pokročili e, pri budovaní hospodárskej menovej únie, tak, e, čo týka jednotného trhu, tak tam ešte stále sú nedostatky a ukázalo sa to napríklad aj na prípade Panama Papers, panamských dokumentov. No a čo sa týka napríklad otázky DPH, nepriameho zdaňovania tak e, tam by sme to mali trochu harmonizovať alebo aspoň stanoviť minimálny a maximálny prach, aby sme týmto v podstate zamedzili nežiaducej hospodárskej súťaži medzi jednotlivými e, krajinami EÚ. Ale predovšetkým, čo spôsobuje problémy a nerovnaké podmienky pre všetkých, sú to daňové raje v tretich krajinách tam teda sú to krajiny s vysokou úrovňou vyhybania sa daňových povinností. Napríklad v Grécku takisto máme veľkú mieru vyhybania sa daňovej povinnosti a e, Jeden z problémov, ktorým čelíme, že, je, že naše susediace krajiny majú veľmi nízke daňové sadzby, takže to je ďalší aspekt, ktorý nám stiažuje e, oživenie hospodárskej situácie a v podstate zlepšenie hospodárstva po kríze máme tam pranie, daňov, pranie špinavých peňazí, daňové uniky, vyhýbanie sa daňovej povinnosti. A toto sa dialo taktiež s pomocou finančných inštitúcií, bank. A na tejto úrovni Európska komisia, Európska únia by mala byť aktívna, vytvoriť legislatívny rámec na to, aby zamedzili, zamedzila takýmto aktivitám. Potrebujeme, aby daňová politika naprieč Európskou úniou mala spoločné črty. To by nám umožnilo postupne naše daňové politiky zharmonizovať a dostať sa do takého bodu, že by sme dosiahli koordináciu, o ktorej snívali naši zakladajúci e, štátnici. Dámy a páni, rozhodne si potrebujeme vymieňať lepšie informácie v tejto oblasti a snáď sa nám podarí vytvoriť jednotnú databázu, ktorá by zahrňala všetky štáty EÚ a spájala by daňové orgány jednotlivých členských štátov. Registrácia každého podniku by mala byť súčasťou tejto databázy a aktivity týchto podnikov by boli dostupné všetkým orgánom, úradom, ktorých sa to týka. A možno, že by sme mohli tieto informácie zdieľať aj s tretími krajinami. Vážení kolegovia, Európska, eh, pardon, eh, Spoločnohospodárska menová únia sa nemôže ďalej rozvíjať, pokiaľ máme takéto obrovské nerovnosti, rozdiely medzi fungovaním podnikov naprieč Európskou úniou. Musíme stanoviť minimálnu a maximálnu daňovú sádzbu pre priame aj nepriame dane. No a v rámci týchto Prahov, samozrejme každá európska krajina by si vedla vlastnú politiku, ale Myslím si, že treba vyslať signál, dať najavo, že máme takýto, takýto, takýto minimálny a maximálny prah, aby sme ukázali, že EÚ má spoločnú politiku v tejto oblasti. A taktiež musíme urobiť e, konkrétne rozhodnutia a to čo najskôr, tak aby boli záväzné pre všetky členské štáty. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán predseda. A slovo dostane teraz pán predseda Massimo Mukety ktorý je predsedom e, výboru pre obchod a cestovný ruch Talianského senátu. Tiež na 5 minút, nech sa páči. Gentili kolegi. Ďakujem, pán predseda. Vážni kolegovia, s oznámením Európskeho parlamentu Rade 28. januára tohto roku sa komisia zavezuje, že bude bojovať proti e, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti podnikov a taktiež e, agresívnemu zdaňovaniu, kde si podniky vyberajú medzi daňovými predpismi podľa toho, čo je pre nich najvýhodnejšie. A toto taktiež narušuje hospodárskú súťaž, pretože sa neplatia dane v krajinách, kde e, sa generuje zisk ale daňový základ sa prenáša do krajiny, kde sú výhodnejšie dane a tým pádom sa zneužíva príslušná legislatíva. No a ja chcem hovoriť o tom, ako tu uplatňovať príslušné predpisy. Komisia žiada členských štátov, aby nepríjmali e, jednostranné opatrenia a taktiež sa taktiež o tom presa Lamasu v rámci iniciatívy v rámci OECD. Ale toto odporúčanie by mohlo taktiež elegantne kryť nečinnosť národných vlád, ktoré by boli ešte viacej povzbudzované ale je to také elegantné krytie, ale nie efektívne. Takže tu sa nemôžeme vyhnúť zásahom e, súdu. Napríklad e, verejný prokurátor u nás v Miláne práve vyšetroval e, Amazon, Google, Facebook a tak ďalej a toto vyšetrovanie taktiež zahrňalo blízku spoluprácu s daňovým úradom. A zdá sa, že tu hovoríme o klientoch, ktorí majú v dispozícii miliardy eur a miestni sudcovia hrajú úlohu, ktorú by mali hrať národní a európsky politici. A situácia sa nemení. No a rozhodnutia, ktoré padnú na európskej úrovni, napriek tomu, že sú užitočné, tak väčšinou prichádzajú až neskoro alebo neprídu nikdy. Takže aké je prepojenie medzi súdnictvom a politikou? Myslím si, že ide hlavne o otázku zníženia miestneho daňového základu. A e, tie obvinenia v rámci súdnych prípadov tie sú jasné. Takže 19. storočí už tento systém sa zrodil a v minulosti dobre fungoval, ale tá súčasná definícia už pravdepodobne nezodpovedá multiúrovňovému fungovaniu nadnárodných podnikov. Nestačí len deliť e, daňový, daňový e, základ medzi jednotlivé jurisdikcie, pretože máme nadnárodné spoločnosti, ktoré, pred, ktoré predávajú alebo fungujú v rámci nejakých ďalších spoločností, taktiež predávajú po internete, presúvajú likviditu e, často mimo EÚ do daňových rajov. No a akýkoľvek e, prínos pre jednotlivý členský štát EÚ nekompenzuje straty, ktoré to spôsobilo inému členskému štátu EÚ. A hovorili o tom taktiež e, na svojom stretnutí prokurátori momentálne. My sa snažíme zaviesť opatrenia tak, aby to, aby to slúžilo reálnej ekonomike v Európe. Takže Talianský senát uvažuje, či nenastal čas na to, aby online aktivity, ktoré vychádzajú z Talianska, ale smeru do zahraničia, takže by spoločnosti si museli zriadiť eh, v podstate identifikačné číslo pre DPH a možno nejakú pobočku v tej cieľovej krajine alebo nejaký cerský podnik, alebo že by sa platila nejaká kompenzačná daň. Momentálne zvažujeme, že by to bolo 26 zisku. No a toto by alebo nebudem o tom hovoriť do detajlov, ale momentálne Taliansko nechce zavádzať žiadne jednostranné opatrenia. Ďakujem. Ďakujem pekne, predseda. A slovo teraz dostane predseda Eri Banky, predseda hospodárskeho výboru Maďarského parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Predseda, vážne dámy a páni, takže predovšetkým za Sudársky výbor Maďarského parlamentu by som vám chcela poďakovať za pozvanie, dnešné. Ďakujem, že som dostala príležitosť tu sa mi sedieť a vymeniať si názory, stanoviská s vami všetkými, že tu zastupuje jednotlivé krajiny Európskej únie. My si myslíme, že otázka vyhýbania sa daňovej povinnosti a boj proti tomuto vyhýbaniu sa daňovej povinnosti je dôležitým aspektom našej politiky a taktiež je to dôležitá výzva pre národné parlamenty. Nadnárodné spoločnosti využívajú komplexné daňové štruktúry a presúvajú e, dane z krajín, kde generujú zisk. No ako už bolo povedané, najdôležitejšie je sa snažiť bojovať proti znižovaniu daňového základu a musíme zdaňovať spoločnosti tam, kde majú zisk. Príklad. V Maďarsku miestná priemyselná daň bola problematická, pretože existovali spoločnosti, ktoré mali viacero sídiel a využívali preferenčné daňové systémy tak, aby platili čo najnižšiu daň. Podarilo sa nám túto prax e, stopnúť a spoločnosti boli zdaňované tam, kde im plynul zisk či v konkrétnom e, alebo v súlade s miestnymi e, predpismi v konkrétnom regióne alebo meste. No a my si myslíme, že takto je daňová politika najúčinnejšia ale ako povedal talianský kolega, holandský kolega, musíme vytvoriť e, výhodné daňové prostredie, ktoré spoločnosti nenúti, aby e, presúvali zisk von z krajiny. Napríklad, čo sa týka príjmu 500 miliónov forintov, tak daň je tam 19 u nás a my si myslíme, že toto vytvára dobré daňové prostredie. Je veľmi dôležité zdieľať informácie medzi daňovými e, orgánmi, tak aby tento postup bol účinný a, a taký, že treba zlepšiť menu informácií. Daňový koleg, italianský kolega hovoril o internetových spoločnostiach, o predaj online a o ich zdaňovaní týchto spoločností. Toto je veľmi dôležité, predovšetkým v prípade E, takom, kde pohyb služieb a tovaru je veľmi ťažko zachytiteľný a je veľmi potom ťažké e, zdaniť tieto aktivity na mieste, kde teraz sa generuje zisk. Maďarsko podporuje koordináciu s ostatnými členskými štátmi EÚ a taktiež s krajinami OECD. A taktiež by sme chceli vytvoriť výhodné prostredie pre dobrú koordináciu, aby tá koordinácia bola svižná a samozrejme je treba zachovať právomoci národných vlád. Maďarská vláda, maďarský parlament teraz e, chcú zrevidovať rôzne pravidlá a predpisy, ktoré sú potrebné pre e, účinné opatrenia. To znamená, že musíme zlepšiť naše pravidlá a predpisy, aby sme vytvorili komplexné a jednotné právne prostredie, aby sme zamedzili vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. A vláda a parlament v Maďarsku to prenesú aj do svojej národnej legislatívy. Na druhej strane chcem zdôrazniť, že Takáto spolupráca nemôže ísť proti e, národným e, právomociam v oblasti daňovej politiky. Zároveň ale daňová transparentnosť je zásadná. Napríklad e, to spájame s systémom online pokladní a tam sa to tam sa to zdaňovanie transparentnejším spôsobom monitorovať. Ďakujem. Eh, Ďakujem veľmi pekne. A na záver dostane slovo eh, predseda Gigoš Bieresky, ktorý je predseda eh, výboru pre rozpočet a verejné financie Polského senátu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Takže na úvod chcem poďakovať pánu predsedovi za to, že zorganizoval túto schôdzu a ďakujem aj holandskému predsedníctvu za to, že sa venujú tomuto dôležitému problému, že hľadajú nejaké riešenie. Tá skutočnosť, že veľké nadnárodné spoločnosti využívajú každú príležitosť, aby sa vyhli e, platbe daní toto je vnímané v Polsku veľmi negatívne, napríklad čo sa týka e, zdanenia veľkých obchodných reťazcov, ktoré vôbec neplatia dane, ale platia len nízke dane. Aj v minulom volebnom období sa to tematizovalo a koalícia, ktorá sa dostala k moci, sa toho, tejto témy chopila a možno aj to im pomohlo vyhrať voľby. Dá sa povedať, že blahobyt spoločnosti nie je pozitívne ovplyvnený takýmito daňovými postupy, preto som rád, že komisia sa rozhodla konať, aby vytvorila spravodlivý systém zdaňovania spoločnosti v Európskej únii. Účinnosť zmien, ale bude závisieť od dobrej, od dobrej spolupráce medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie. Predovšetkým vítame, že Európska komisia sa snaží o to, aby boli zdaňované zisky spoločnosti tam, kde tá spoločnosť skutočne vyvíja svoje hospodárske aktivity. aj čo sa týka ďalších oblastí, tam taktiež hodnotíme kroky Európskej komisie pozitívne, avšak je treba povedať, že sú to komplexné otázky a majú veľký dopad na hospodárstvo v jednotlivých členských štátoch a preto tieto predpisy nemôžu byť e, ťažko implementovateľné. Napríklad, čo sa týka spoločného z daňového základu pre spoločnosti. Takže je treba povedať, že podporujeme postupné zavedenie tohto spoločného daňového základu. No a čo sa týka povinného zavedenia tohto spoločného základu pre medzinárodné spoločnosti, tak chcem povedať, že táto otázka by sa mala ďalej analyzovať. Mali by sme k dispozícii presné analýzy, napríklad, ktor, ktoré kategórie spoločnosti budú týmto postihnuté. Polsko je ale proti takým riešeniam, ktoré obmedzujú slobodu poskytovania služieb, ktorá je zakotvená v zmluvách. Predrečníci hovorili o harmonizácii priamých daní, ale je treba si pripomenúť, že členské štáty majú právomoci v oblasti priamých daní a preto by sme nemali hovoriť o povinnosti, ale o nejakých odporúčaniach. My sa tešíme, že Európska komisia predložila aj legislatívne návrhy. Avšak je treba ešte vykonať ďalšie systémové analýzy. Polsko napríklad bude potrebovať e, dlhšie obdobie, aby sme zhotovili hodnotenie situácie, ale taktiež sme za to, aby smernica o automatickej výmene informácií bola ďalej podporená a Polský senát si taktiež myslí, že tieto aktivity potrebujú absolútnu podporu zo všetkých štátov. Ďakujem veľmi pekne a slovo teraz dostávajú naši dvaja eh, spoluspravodajcovia každý na dve minúty, aby vysvetlili, čo čakajú od tejto výmeny názorov a aké otázky máte a aké otázky chcete navrhnúť. Jeppe, nech sa páči, ďakujem pekne, predseda. Ja ďakujem veľmi pekne aj v mojom mene ako spolupravodajca za to, že toľkí členovia národných parlamentov prišli a hovoria o tejto veľmi dôležitej otázke. Ja som veľmi rád a spokojný a rád by som povedal, že je veľmi zaujímavé to vidieť vyberanie daní a stanovanie daňových sadzieb je národnej kompetencie, ale situácia v globálnom hospodárstve je taká, že víme, že aj keď je to národná kompetencia, niekedy je ťažké to splniť, pretože sú daňoví podvodníci tak v korporátnom svete aj, čo preukázali panánske dokumenty, aj súkromný, súkromné, súkromný kapitál alebo súkromný majetok. Európsky parlament musí zaistiť a to, aby sme mali tú silu e, na vyberanie daní, ktorú musíme mať a tým zaistili daňovú spravodlivosť pre občanov v našich členských štátoch, pretože a tak ako povedala komisia, keď sa pozrieme len na jeden príklad, na daňové zaťaženie malého a stredného podniku je 30, o 30 vyššie ako v prípade nadnárodných spoločností. A to znamená, že de facto, de facto to znamená nekalú hospodárskú súťaž eh, pre veľkú časť tej spoločnosti malé a stredné podniky, ktoré vytvárajú pracovné miesta v Európe, ktoré veľmi potrebujeme. A rovnako eh, diskusia o panamských dokumentoch eh, je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že treba urobiť mnohé veci pre transparentnosť, spoluprácu s krajinami, v rámci súdnej spolupráce vo svete. Potrebujeme nové pravidlá, potrebujeme Európsku úniu ako silného hráča, aby sme zaistili, že tieto pravidlá budú vypracované a efektívne dodržiavané. Ja teraz skončím, ale teším sa na diskusiu a myslím, že máme spoločné ciele, ktoré by sme mali všetci dosahovať spoločne a myslím, že výsledok môže byť eh, úspešný a panamské dokumenty nám pomohli, Swiss Leaks nám pomohol, takže ja ako spolupravodajca sa teším eh, na vaše myšlienky, pripomienky a komentáre. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, spravodajca. A slovo teraz dostáva ďalší spoluspravodajca, Michal Tojrer. Ďakujem pekne, predseda, kolegyne, kolegovia z národných parlamentov. Na úvod by som rád zdôraznil význam vašej účasti 19 členských štátov. Je tu zastúpených, to je skutočne vynikajúce, pretože myslím, že niečo sa nám podarí len vtedy, keď budeme spolupracovať. aj ako spolupravodajca, tak sa jedná, tak sa dva výborov, rád by som zdôraznil tie najväčšie nálezy našej práce, tak sa dva. Tie nálezy sú také, že kombinácia 28 čiastočne e, príliš komplexných daňových systémov v minulosti viedla k nedostatkom a prázdnemu priestoru, ktoré využili nadnárodné spoločnosti a keď chceme toto zastaviť, tak potrebujeme Eh, spoločný trh eh, s voľným pohybom kapitálu, potrebujeme isté spoločné pravidlá a preto my odporúčame, aby EÚ eh, prijala záväznú legislatívu v rámci automatizovanej informačnej výmeny alebo výmeny informácií, aby zaviedla spoločný základ dania z príjmu právnických osôb, tak aby sa postupovalo systematicky. A ďalej je tu externá dimenzia, tak sa jedna sme s tým nemohli, nemohli pohnúť a to je jeden z vecí, čo sme uh, nevyriešili, to je dohoda o zavedzení dvojitého, zdaňovania daňové ráje a tak ďalej. To všetko sa teraz šetrí v kombinácii s panamskými dokumentami a my navrhujeme, aby e, každý zisk, ktorý opúšťa Európsku úniu, bol zdanený raz v Európskej únii, či už to bude nejakou daňou na e, výstupe alebo niečím iným. To treba prediskutovať. Ja sa teším e, na výmenu názorov a chcel by som nás všetkých vyzvať, aby sme našli spoločný priestor, aby sme implementovali problém, e, projekt BEPS, pretože je dôležité, že národné záujmy sa sú oslabené, aké tu agresívne, a, a agresívne daňové úniky. Ďakujem pekne. No a teraz sa prejdeme k výmene názorov a slovo dostanú zástupcovia dvoch krajín, ktoré nám poslali písomné, písomné pripomienky z House of Commons. Poslali nám písomné House of Commons nám poslal písomné pripomienky, ale je tu Lord Davis, eh, ktorému dávam slovo ako prvému. Ja som veľmi rád, že tu opäť vidím stáleho priateľa. Takže Lord Davis na 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne aj komisie, aj predsedníctvu za to, že sme dostali príležitosť na diskusie. Ja eh, prednesem pár možno negatívnych a, eh, pripomienok, ale a, eh, poviem jednu, a, eh, a, jednu pozitívnu vo viacerých miestach sa hovorí o agresívnom daňovom plánovaní a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Už nie je vysvetlené, či je to jedna rovnaká vec, alebo či je medzi nimi rozdiel a aké rozdiely sú medzi nimi. Je jasné, že medzi nimi sú rozdiely a daňové úniky. Vieme, že sú nelegálne, ale nie je jasné, aké kritériá používame na rozdielovanie medzi daňovým plánovaním a daňovými únikmi to sú právne dokumenty a bude to smernica alebo odporúčanie a musia byť e, precízne a presne navrhnuté a je tu tiež e, trochu praktické, e, praktické zmesty, zmetky, kto by s tým mal urobiť, no a v ideálnom svete by dane boli zodpovednosťou Európskej únie. Avšak, ako už to zaznelo, tak to je zodpovednosť členských štátov a je pomerne nebezpečné, aby Európska únia vyvolávala dojem, že dokáže vyriešiť problém, keď to tak nemôže a vzbudí tým očakávania, ktoré budú viesť len k sklamaniu. Ehm, treba to urobiť na úrovni členských štátov. Zmenou daňových zákonov na každej členskej krajine dali by sa urobiť viaceré veci, napríklad zavedenie všeobecného pravidla proti e, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti vo Veľkej Británii. Sme to urobili, no a proti veľkým nadanovým spoločnosťam, ako napríklad Google alebo Starbucks, máme pravidlá, čo znamená, že keď nejaká transa- transakciu e, zaregistruje Eh, daňový úrad eh, a súd rozhodne, tak sa to dá, eh, tak sa to dá riešiť. Ja myslím, že to by bolo dobré a kde na členských štátoch, aby prijali tieto opatrenia a ne, to nesmieme nikomu zakrývať. No a teraz tá pozitívna vec je, ja mám obavy z dopadov, ktoré Európska únia príjma daňovej zodpovednosti. Ja si myslím, že Európska únia môže urobiť a čo môže prijať odpovednosť je tvorenie transparentnosti v tejto oblasti a to je veľmi dôležité, pretože transparentnosť, a to sú tie nariadenia o transparentnosti a o tajnení, čo je veľmi dôležité. A je tu ešte jedna vec, je tu jeden zmetok na prvej strane dokumentu, a prvom, na prvej strane odsek 4, umožniť verejnú kontrolu toho, či sa dane platia na strane sa hovorí, že informácie eh, nebudú zverejnené, teda na v ďalším texte sa hovorí, a to je istý zmetok, takže ja chápem, že nebudú zverejnené eh, eh, tie informácie, myslím, že by mali byť zverejnené. No a druhá vec je, že obmedzenia 715 miliárd eur, to je príliš vysoké, mali všetky E, štátne spoločnosti alebo všetky spoločnosti kotované na burze. Majú množstvo akcionárov, a tí majú práva, ale tiež zákazníci majú právo vedieť, e, kde sa platia dane. Takže ja by som e, zmenil časti tejto smernice alebo budúcej smernice, ktoré sa týkajú daňovej reformy a rád by som posilnil a išiel ďalej v oblasti, ktoré sa týkajú zverejňovania informácie a informácií a transparentnosti. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne. No a slovo teraz dostane Pierre Alan Mue, podpredseda zhromaždia, podpredseda výboru pre financie a francúzského, francúzskej snemovne. Ďakujem pekne, pán predseda, ja sa tiež veľmi teším za pokrok, ktorý sme dosiahli v Európe v boji proti agresívnej fiskálnej optimál- daňovej optimalizácii pre Rok mi bol spustený program. Hovorili sme si, že to je ťažký, ťažká téma v Európe, pretože daňové otázky v Európskej únie sú predmetom jednohlasnosti, ale parlamente, národno, národných parlamentoch. Sledujeme začiatok, ale sme sledovali výbor taxi od začiatku. No a vidíme, že veci napredujú pomerne rýchlo a je to ešte o to dôležitejšie, že Európa musí ísť príkladom pri implementácii a balíčka BEPS z viacerých dôvodov. Poprvé, dobré fungovanie vnútorného trhu, to je dobrá hospodárska súťaž. No a treba osadniť teda nástroje, ktoré to narúšajú. A druhá vec je, že základ Európskej únie, to je solidarita medzi krajinami, medzi štátmi a solidarita vylučuje nekooperatívnu politiku a ja myslím, že táto politika fiskálnej optimali- optimalizácie v Európe hm, škodlivá, adresujem aj daňová nespravodlivosť, pretože E, veľké spoločnosti sa vyhýbajú plateniu daní, tam, kde malé a stredné podniky je musia platiť bez akýchkoľvek diskusí. Ja myslím, že implementácia maličku BEPSO musí pokračovať v Európe, pretože uh, návrhy uh, lebo ešte základnejšia dnešie opatrenie, môžeme ísť ešte ďalej ako to, čo sa robí v rámci OECD, a to je harmonizácia nejakých príjmov alebo vymenovacieho základu pre spoločnosti. No a ja myslím, že ak sa nám podarí takto postúpiť, a ustraniť pravidlá, ktoré umožňujú niektorým krajinám unikať pred daňovou povinnosťou. Vnieslo by to zjednodušenie pre podniky a zvýšilo by to transparentnosť pre občanov. Takže to myslím, že to je opatrenie, jedno z najzákladnejších, ktoré by mohlo byť navrhnuté v rámci práce a prác tohto výboru. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a slovo dostane teraz zástupca Európskeho parlamentu a dostane to ani poslankyňa Danuta, Danuta Hubner, tiež na 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som na úvod rada povedal, že samozrejme v priebehu ostatných rokov našej, našej práci pri zdaňovaní podnikov sme začali množstvo dramatických okamihov, ale ja chápem, že ak, bude, ak implementujeme to, čo povedal riaditeľ, tieto pán Kvesta, tak by sme zdanili dočasné výzvy a vytvorili dobrý štruktúrálny systém zdaňovania v Európe a to musí byť našim cieľom a úlohou. Otázka, na ktorú by som chcela nadviazať a ktorú by som sa chcela vyjadriť, to je e, tiež čo načrtol Steve Quest, je to dobrá rovnováha medzi riešeniami, ktoré sú potrebné na zdaňovanie podnikov, na národnej úrovni a riešenia, ktoré by mali ísť na európsku úroveň. A samozrejme odporúčania OECD. Treba nájsť správnu rovnováhu medzi tým, čo treba robiť, o čom treba rozhodnúť na európskej úrovni a čo by malo stať na národnej úrovni. A to je mm, extrémne dôležitá vec. Vo všeobecnosti však budeme mať viacero právnych a politických nástrojov a je tu potreba využívať politické nástroje, čo tiež znamená, že budeme potrebovať aj bezprecedentnú mieru spolupráce a monitoringu. No a druhá vec, na ktorú by som chcel upozorniť, je, že eh, zaoberať sa otázkami zdanovania, to si tiež eh, vyžaduje eh, veľkú pozornosť pre demokratickú, demokratické legitimity oveľa viac v prípade daňových politík ako v prípade iných politík a je na nás, v Európskom parlamente, teraz na európskej úrovni, ale potom na vás, na kolegov z národných parlamentov, na národnej úrovni, poskytnúť demokratickú legitimitu, zaručiť demokratickú legitimitu to, to, tomuto procesu, stanovanie daňovania systému, to musí to byť spravodlivé, ale tiež transparentné a medzi akémukoľvek zneužívaniu, ale nejaká dvojitá legitimita v rámci procesu medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom. My musíme jednoducho posilniť politický dialog a, ako opätovne môžem, spomenúť Stevena Questa, ktorý žiada o spoluprácu. Myslím, že tiež budeme musieť posilniť e, spoluprácu. Národné parlamenty e, budú mať tiež priamu úlohu implementovať odporúčania OECD a transponovať európsku legislatívu, európske smernice, a monitoring, eh, monitorovať ich implementáciu. Takže myslím, že v rámci tomto procesu stanovania zdaňovania v Európe eh, veľká zodpovednosť zostane Národným parlamentom. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne, Danuta. No a teraz sa dostanú slovo zástupce národných parlamentov a slovo dostane pán Pedro Saura zo Španielského parlamentu. Nech sa páči. Máte minúty. Ďakujem, pán predseda. Takže podľa mňa, no z môjho pohľadu, v podstate, v ktorom žijeme, čelíme globálnym výzvam a preto potrebujeme globálne parlamenty a medzinárodná daňová politika je globálnou výzvou a vyžaduje si globálnu reakciu národných parlamentov. Preto chcem pogratulovať tomuto výboru, jej predse- jeho predsedovi, komisii, k tomu, že vytvárajú túto novú národnú paradigmu, aby sme mali slušnejšiu, spravodlivejšiu daňovú politiku. Ja si myslím, že týmto sa dostávame v podstate z takej stagnácie a toto súvisí s nerovnosťou a toto môžeme napraviť tým, že budeme podporovať sociálny štát. Takže gratulujem. No a dúfam taktiež, že čo sa týka Panama Leaks, taktiež e, budeme pracovať účinne. Toto je naša veľká príležitosť. Môžeme sa globálne koordinovať v oblasti daní. No v Španielsku sme e, v súvislosti s Panama Leaks požiadali o vytvorenie vyšetrovacieho výboru. A chcel by som na záver povedať, Takže sú určité témy, ktoré si myslíme, že sú dôležité a kde si myslím, že by sme mali jasne a e, kontinuálne postupovať a pracovať. Predovšetkým, čo sa týka spoločného konsolidovaného daňového základu z príjmu právnických osôb, tam musíme urobiť ďalší krok. Je pravda, že po mnoho rokov dochádzalo k spomaleniu tejto po fiskálnej alebo daňovej politiky, ale myslím si, že teraz je na čase, aby sme urobili ďalší krok, aby sme zašli ďalej, než e, to hovorí OECD. Ďalej, aby sme vytvorili e, dobrý európsky zoznam daňových rajov. Teraz je ten správny čas, je to dobré opatrenie, dobrý krok, pretože táto hospodárska súťaž ohrozuje hospodársky rast a taktiež sociálnu súdržnosť vo svete. No a na druhej strane si myslíme, že čo sa týka automatickej výmeny informácií, by sme taktiež mali urobiť ďalší krok. Mali by sme nájsť skutočného príjemcu, ktorý sa skrýva za tými operáciami, ktoré sa odhalujú na základe automatické výmeny informácií. Takže myslím si, že teraz je ten správny čas. Našu reakciu si vyžadujú e, globálne udalosti. Ďakujem. Posledný bod, ktorý ste spomenuli, je určite záver, ktorý treba vyvodiť z prípadu Panama Papers. Je mi ľúto, ak som to zle vyslovil, zástupca Slovenska, pán Celem Pozič. Máte 3 minúty. Takže na, na úvod by som chcel povedať, že Slovensko veľmi napreduje v oblasti daňovej legislatívy, ale takisto sme otvorení zmenám pokiaľ ide o moderné opatrenie a pokiaľ ide o atmosféru v parlamente, môžem povedať, že je to veľmi pozitívne, pretože sme si vedomi toho, aké sú potenciálne újmy v prípade, že daňová politika nebude nastavená primerane. Samozrejme, takisto sa nás dotkla recesia a je dôležité, aby sme E, dostali dane tam, kde je potrebné zaplatiť dane. Máme kvalitný systém, ktorý funguje, ako som už povedal, ale čelíme problémom, keď musíme zhromažďovať a vymieňať si údaje, predovšetkým v súvislosti zhromažďovania údajov veľmi rýchle, v čase, kedy sa údaje dostanú k našim daňovým úradom, v okamihu, kedy tie údaje sú spracované, v okamihu, kedy vypátrame e, zločincov, tak už je všetko v poriadku. A máme obrátené daňové bremeno, teda pravidlo obrateného daňového bremena, pokiaľ ide o e, daňové podstupy. A máme takisto máme množstvo rôznych e, daňových stanovisk, ktoré nám umožňujú e, veľmi dobre monitorovať, ako sa správajú daňoví poplatníci, ale vyvstáva tu veľmi zaujímavá otázka, ktorá možno znie trochu provokatívne, ale otázka je, či systém nezostarne. O čom hovorím? Hovorím o daňových rajoch. Daňové raje a ďalšie opatrenia ma už majú niekedy vyše 30 rokov a v podstate až teraz e, začíname si uvedomovať tento problém. Áno, informačné technológie umožňujú veľmi veľké množstvo riešení, ale tieto systémy offshore ešte stále spadajú pod národnú domenu, ale teraz sa presúvajú e, na súkromné platformy ako kryptomeny a ďalšie inovatívne spôsoby vyhýbania sa daniam. A toto e, by takisto malo byť riešené. Je to problém, ktorý by mal byť čo najskôr vyriešený. Ďalej e, musíme mať na zreteli aj rozvojové krajiny. Posielame im finančnú pomoc, ale ak sa nám podarí dobre zvládnuť daňové problémy, tak si myslím, že ten dopad by mohol byť ešte desaťnásobne lepší. Myslím si, že rýchle reakcie, rýchle kroky v tejto oblasti by znamenali, že by sme týmto krajinám pomohli aj v praktickej rovine, napríklad Nigéria. Má trochu viac ako 10 daní eh, z HDP a to nestačí, čiže musíme postupovať veľmi rýchlo. Ďakujem pekne. Tieto, eh, tieto pripomienky sú veľmi aktuálne a generálny riaditeľ z komisie si veľmi dobre poznamenal vaše pripomienky k a výhrady k systému výmeny informácií. Ďakujem pekne. A teraz eh, slovo dostane opäť zástupca Európskeho parlamentu eh, za skupinu socialistov a demokratov Peter Zimon. Nech sa páči. Ja, Dank, Herr Ďakujem, pán predseda. Chcel by som nadviazať na niečo, čo už tu splnul pán Kopfert. Poprvé, eh, je veľmi dobré, že sa tu stretávame, že diskutujeme s národnými poslancami ktorí e, v daňovej oblasti e, majú legislatívnu úlohu primárne, ale nie, a nie v Európskom parlamente, ale zároveň je to dôkazom toho, že zistujeme, že túto tému už nemôžeme vyriešiť iba na národnej úrovni, pretože je potrebná súhra jednotlivých pretože je tu súhra iba niektorých jednotlivcov, ale nie všetkých. Ale keď sa teda rozhodneme v celej Európe, a to je dobré, a to je dôležité, a viacerí rečníci to dnes podporili, tak je rovnako dôležité podľa, môjho názoru obrátiť sa nielen na susedov, na členský štát vpravo, vľavo, hore, dolu, takže nielen susedský členský štát, upovedomiť o daňových stanoviskách, o zdaňovaní eh, profitov podnikov, o country by country reporting, ale je takisto dôležité v plnej miere o tom upovedomovať aj Európsku komisiu. Prečo je to dôležité? Všimli sme si pri tých podporných opatreniach, ktoré spustila komisia LuxLeaks a tak ďalej. Všetky tieto prípady. Na základe toho vidíme, aké je dôležité, že komisia je strážkynia zákonov Čiže polícia v úvodzovkách, ktorá musí dbať na to, či každý štát e, tie prijaté záväzky na základe zmluv, ktorých sme všetci podpísali, či tieto záväzky plní. Ak komisia nie je v plnej miere informovaná, tak ako to bolo v týchto prípadoch, v takom prípade členské štáty Európske, Európske, členské štáty Európskej komisii berú možnosť vyšetrovať takéto priestupky a bojovať proti tomu. A takýchto členských, štátoch je, členských štátov je strašne veľa, aj tu strašne veľa vlád, ktoré toto nechcú. A ja e, na vás apelujem, vo všetkom, e, o čom tu diskutujeme, v čom chceme napredovať a v čom sa navzájom podporujeme, aké dôležité je, aby ste upovedomovali aj tých, ktorí môžu mať prehľad o všetkom, aby mohli kontrolovať aby každý sa riadil a dodržiaval svoje povinnosti. Nejde tu o vytváranie nových, e, nových e, zákonov, ktoré Brusel nezaujímajú, ale ide o dodržiavanie pravidiel hry. Takže tu by, tu by som vás požiadal o vašu podporu. Merci, Peter. Ďakujem. Teraz prejdeme opäť k národným parlamentom. Pán Timo Araka z Fínska. Ďakujem, pán predseda. Chcem upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že boj proti daňovým únikom a e, daňový základ, že to si vyžaduje legislatívu, ktorá e, sa, neradi, ktorá sa nezameriava na e, daňový základ, teda daň pre, podnikom, pre podniky a tak ďalej. Vo fínskom parlamente vedieme diskusiu o tom, akým spôsobom implementovať nariadenie EÚ 909-2014 diskutujeme predovšetkým o tom, eh, o čom diskutovalo Fínsko v Európskom parlamente. Vidím, že je tu dnes niekoľko európskych eh, europoslancov. Článok 48 zabezpečuje vynimočný systém, ktorý máme vo Fínsku, v Norsku a v niektorých ďalších krajinách, ktorý priame eh, vlastníctvo zábezpek vlastne je to povinné Ja zastupujem celý parlament, čiže nebudem zachádzať do politickej diskusie, ale je tu široká obava, že implementácia nariadenia oslabí transparentnosť, keďže tu bude možnosť presúvať aktíva eh, na nesegregované, nesegregované účty. V skutočnosti, že vedieme túto diskusiu, je v rozpore eh, s politickou vôľou Európskeho parlamentu, komisia a parlamentu a rady dokumentovať pôvod eh, aktív, pohyb a aktív. Zároveň e, zverejnenie panamských dokumentov e, si vyžaduje vyššiu transparentnosť a je smutné, že je tu riziko a znížená transparentnosť e, inde, na iných miestach v európskej legislatíve. Nariadenie má len dva roky, ale e, celé prostredie sa zmenilo, úroveň ambicioznosti sa zvýšila, preto žiadam európske inštitúcie, aby minimálne zvážili sprísnenie tohto nariadenia, aby zabezpečili transparentnejšie pokuty a na základe toho by naša súčasná diskusia bola zbytočná a naše národné e, výnimky by boli európskym právom. Ďakujem. Merci, mon cher collègue. Et donc, si j'ai bien compris... Dobre, ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ak správne chápem, tak vo Fínsku ste zaviedli systém, ktorý garantuje absolútnu transparentnosť vlastníctva e, finančných aktív, takže ten návrh, ktorý e, hovoríte, ak to funguje u nás, tak to príjmite všade. Je to z výhod takýchto výmen názorov. My hovoríme na jednej strane o projekte legislat- európskej legislatívy, ale tiež môžeme uvádzať príklady v bodoch, ktoré dostávajú v kompetencii, výhradnej kompetencii členských štátov. No a slovo teraz dostáva Rakúsko, pán Hubert Fuchs, nech sa páči. Vážený pán predseda, drahí e, poslanci, občania a najmenšie podniky v EÚ majú e, väčšie daňové bremeno ako viacnárodné spoločnosti a táto nespravodlivosť a toto skreslenie konkurencie hospodárskej súťaže sa musí e, eliminovať. Opatrenia pre efektívne zdaňovanie a pre zlepšenie transparentnosti na vnútornom trhu sú teda naprosto nevyhnutné a následne balík opatrení na bojovanie proti vyhýbaniu sa daniam je krok správnym smerom, ale tento krok e, musí, na tento krok musia nadviazať ďalšie kroky. Mám na mysli napríklad e, e, celounijný vymeriavací daňový základ, ktorý je spojený s maximálnymi daňovými sadzbami. V tejto súvislosti je potrebné zabezpečiť aby kompetencia ostala na národnej úrovni. Efektívne zdaňovanie na mieste získavania na mieste dosielovania zisku e, sú hlavnými bodmi pri boji proti e, daňovým únikom. Transparentnosť je dôležitá, aby sa umožnilo transparentnejšie zdaňovanie. Automatická výmena informácií o e, cezhranič, s cezhraničným dopadom si vyžaduje potrebnú transparentnosť, ale nie je to postačujúce. Daňové orgány okrem toho Ehm, si musia vymieňať automaticky ďalšie informácie a užšie spolupracovať. Nadnárodné podniky, ktoré majú sídlo v Európskej únii, respektíve e, pôsobia e, v Európskej únii, by e, mali byť podrobené oznamovaniu ziskov a tieto údaje by však nemali byť sprístupnené len daňovým úradom, ale aj širšej verejnosti. A to by posilnilo dôveru občanov Európskej únie do daňových systémov e, národných štátov. Navrhovaná smernica na boj proti e, postupom vyhýbaniu sa daniam e, by mala byť naformulovaná právne neutrálne a pokiaľ ide o predpisy pre národné podniky, je potrebné zabezpečiť, aby nebola možnosť úniku Mimochodom musí byť našim cieľom, aby daňové oázy e, boli eliminované, pretože neexistuje žiadny ekonomický dôvod e, v takomto daňovom raji e, zakladať spoločnosť. Ďakujem. Merci Ďakujem, e, vážený kolega. A tým sa vrátime do Európskeho parlamentu. Chcel by som povedať, že už e, je tu len e, jedna prihláška do diskusie od národných parlamentov. A ešte máme nejaký čas, čiže ak niektorí z vás sa ešte neprihlásili, ale chcú sa prihlásiť, alebo tí z vás, ktorí už prispeli, ale ešte raz sa chcú vyjadriť, tak prosím, prihláste sa. Samozrejme, každý z vás má čas alebo možnosť vyjadriť sa, keďže máme ešte dostatok času k dispozícii. Teraz sa vrátim k Európskemu parlamentu a za, e, e- za skupinu EKR je na rade pán Bernd Luke. Máte slovo na 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. Mám chrípku. Som zachrypnutý. Nie som si istý, či vôbec môžem hovoriť. Bol ste na Cypre? tam zima, bola tam zima? Dostali ste chrípku na Cypre? dámy a páni, pokúsim sa teda hovoriť. Som veľmi rád, že tu panuje obrovský súlad. Obávam sa, že nemôžem rečniť, takže nič. Škoda. Je tu iný rečník za túto politickú skupinu? Zdá sa, že momentálne nie. Michal Teurer Michael Toerer. Dobrý deň. Dobre, máte slovo. Ďakujem. Drahí kolegovia za Alianciu liberálov a demokratov, by som chcel poukázať na to, že výsledky výboru TAX 1, ako aj projektu PEPS, pre nás znamenajú v našej práci dva aspekty. Poprvé, nemôžeme túto tému riešiť čisto na národnej úrovni. Na to poukázal už kolega Peter Simon. To znamená, že to presvedčenie, že na základe národnej legislatívy sa vyhneme agresívnemu vyhýbaniu daniam, to sa ukázala byť ilúzia. Preto apelujem teraz na to, aby aj v Európskej únii sme spoločne ako národné štáty s európskymi inštitúciami vytvárali záväzný právny rámec Čiže v národných parlamentoch by sme mali veľmi presne analyzovať, či e, národná transpozícia odporúčaní PEPS je postačujúca na to, aby sa pobram problém agresívneho vyhýbania daniam vyriešil. Kolega e, z britskej snebovne poukázal na to, že definícia medzi vyhýbaniu sa daniam a daňovým podvodom alebo daňovým únikom nie je celkom jasná. Aj toto je téma, ktorou sme sa intenzívne zaoberali, avšak my sme toho názoru, že e, dopady e, hospodárskej súťaže e, musia byť presne preskúmané. Napokon nejde o to, že napríklad Írsko má daňovú sadzbu 2,5 to nikto nespochybňuje. A bolo by dobré, keby 2,5 daní bolo odvádzaných, ale komisia v súvislosti e, e, s vyšetrovaniami, e, pokiaľ ide o state aid cases, došla k dôkazom, že niektoré podniky legálne e, svoje daňové bremeno mohli znižiť na 0,05 a na základe toho vzniká samozrejme narušenie hospodárskej súťaže a takéto narušenie vnímame s veľkými obavami. No a na základe tejto otázky aj Európska únia, aj Európska komisia v podstate sa dostáva do hry ako daňový úrad, pretože sa nedá akceptovať, aby malé a stredné podniky, alebo teda podniky, ktoré nevyužívajú tieto, alebo nechcú, alebo nemôžu využívať tieto modely eh, daňových únikov, sa dostávali do eh, konkurenčnej nevýhody. A existujú štúdie, ktoré poukazujú na to, že nevýhoda malých a stredných podnikov je 25 až 30 No a tretí a posledný bod, ktorý chcem spomenúť, je otázka digitalizácie. V rámci globálnej digitalizácie a digitalizovanej ekonomiky je stále ťažšie vždy e, zisťovať, kde v podstate vzniká zisk, kde vzniká profit a tam je potrebné odvádzať dane. A v tomto zmysle daňoví experti e, aj veda v podstate čeli výzve, aby zistila, či v budúcnosti v digitalizovanej ekonomike nebudeme potrebovať úplne iné daňové systémy. Ďakujem. Merci, mon cher collègue. Alors, je donne la parole... Euh... Ďakujem pekne, kolega. A slovo e, v mene holandského senátu dostáva pán Marnis van Chaj. All, uh... Ďakujem za slovo, pán predseda. Preto všetkým e, vám chcem pogratulovať tejto schôdzi, tak že môžeme viesť dialog medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami členských štátov. Poprvé chcem povedať, že Európska únia nie je na tomto svete sama. Takže je, je jasné, že celý ten projekt môže byť úspešný len pokiaľ podporia ostatné krajiny OECD, predovšetkým tí väčší členovia OECD, ako napríklad USA alebo ľudová Čín, Čínska ľudová republika. Ako všetci vieme, jeden z dôvodov nezrovnalostí je e, americký daňový systém a naďalej americký kongres sa ešte nedohodol na zmene e, systému zdaňovania podnikov v USA, keďže vieme, že ich dane v podstate môžu, majú väčšiu váhu než zahraničné dane. Pokiaľ ten zisk sa vytvára eh, v USA, tak oni to môžu riešiť. A z tohto dôvodu bilióny amerických dolárov sú v podstate takto presunuté do jurisdikcií s nízkymi daňami mimo USA. No a tak ako povedal pán Dijsberg, holandský parlament chce e, podporiť e, návrh e, BEPS, ale otázka je, či USA pôjdu s nami. Je to zvláštna situácia, pretože pokiaľ by E, vyššie dane v EÚ mali spôsobiť nižšie dane v USA, tak e, sa to asi dá predpokladať, boli to dosť naivné. Takže máme tu balíček, ktorý je namierený proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, ale to je dôležité, čo povedal pán Deisenberg, že sa o tom diskutovalo v holandskom parlamente, aby sme slavili úspech za holandského predsedníctva v tejto oblasti, tak možno by sme mali hovoriť len o opatreniach v oblasti BEPS a nejak to neprikrášľovať a nedoplňať nejakými opatreniami navyše, napriek tomu, že návrh Európskej komisie to tak hovorí v oblasti odporúčaní alebo časti odporúčania. Ďalej chcem hovoriť o transparentnosti, tá je zásadná. Vítame aktivity Európskej komisie. Holandský parlament už implementoval hodnotenie krajinu po krajine od 1. januára. Taktiež máme memorandum o porozumení s Nemeckom ohľadom daných stanovisiek a taktiež vedieme dialog s 23 rozvíjajúcimi sa krajinami ohľadom daňových systémov, tak aby oni zaviedli e, doložku o porušovaní pravidiel alebo postup v prípade porušovania pravidiel. Takže, ako povedal španielský kolega, je treba postupovať spoločne, ale taktiež je treba byť realistický. Máme tu stále nové pravidlá a nové predpisy a tieto musia byť účinné. A je treba, aby na tom pracovalo 28 členských štátov a predovšetkým, aby spolupracovali ich daňové úrady, orgány. Ďakujem. No, posledná pripomienka bola e, veľmi citlivá. No a rovnaký problém, alebo rovnaký problém sa nerieši rovnako vo všetkých 28 krajinách. No a teraz dostane zástupca Európskeho parlamentu a myslím, že za Európsku lavicu dostane slovo Fabio De Masi. Nech sa páči. Ďakujem. Ja si myslím, že Panam Lix, rovnako ako LuxLeaks nám pomôžu a tu v mene mojej politickej skupiny, skupiny GUNGL, by som chcel poďakovať tomu, ktorý pomohol zverejniť tieto dokumenty a Myslím si, že sa to vytvára paralelná spoločnosť bohatých, mocných, veľkých nadnárodných koncernov a ja tu v, Európskej, v Európskom parlamente e, si myslím, že je nevhodné, aby malé spoločnosti platili nižšie daň, napríklad Google alebo Amazon. A napriek tomu, že sme urobili nejaké správne opatrenia, kroky správnym smerom, tak e, Máme tu napríklad e, e, dohodu o dvojitom zdaňovaní v rámci OECD a niektoré odporúčania sa týkajú aj krajín Európskej únie, napríklad e, Holandska, kde sú ešte nedostatočné predpisy, takže my stále ešte máme veci, ktoré musíme urobiť. My napríklad to platí pre Delaware v Spojených štátoch, proti to aj pre Nemecko. Potrebujeme uh, verejne dostupný register e, schránkových firiem a taktiež, čo sa týka e, daňových únikov, tak to je už zle, ale my tu hovoríme aj o financovaní teroru, praní špinavých peňazí a podobných veciach. Navyše. Taktiež chcem podporiť to, čo povedal britský kolega. Myslím si, že čo sa týka podávaní správ o koncernu, tam treba urobiť e, ďalší krok. My sme mali ten negatívny zoznam už v roku 2009, avšak veľmi skoro sa a Komisár Moskovici povedal, že na Portugalsku zoznam bolo 75 štátov, na Nemecku nebol žiadny. Tak by sa nezhodli a ma zaujímalo, ako to bude nakoniec vyzerať. Čo týka tých negatívnych zoznamov, tak samozrejme, že potrebujeme nejaké viacstranné multilaterálne riešenie, ale nemali sme sa na to vyhovárať. Napríklad USA a jednostranne urobili dôležité kroky, napríklad vo vzťahu Lichtensteinsku alebo e, k Švajčarsku. Takže potrebujeme e, trestné právo týkajúce sa podnikov, tak aby vyšetrovanie a sankcie e, voči podnikov, ktoré teda majú takéto aktivity, aby Eh, tie sankcie boli ľahšie vymáhateľné. Taktiež, čo sa týka vymerievacieho základu, tak taktiež je treba na tom popracovať. Nemôže sa stať, aby eh, sme mali firmy napríklad aj v Holandsku, v Google, kde sa nikomu nedovoláte, pretože tam len všade záznamník. Takže je treba riešiť aj otázku eh, sadzieb a zaviesť príslušné opatrenia. Ďakujem. Merci, mon cher collègue. Ďakujem pekne, kolega. slovo teraz dostanú zástupcovia národných parlamentov, pani uh, Wouters z poslaneckej snemovne. Belgická, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Srdečne ďakujem aj za toto pozvanie. A predovšetkým za túto výmenu názorov dostali sme príležitosť e, dialog medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami. Určite sa všetci zhodneme na tom, že je treba e, uzavrieť medzery v naďových zákonoch a je treba zabrániť e, vyhýbanie sa do nepovinnosti zo strany nadnárodných spoločností. Ideálnym riešením by boli opatrenia, ktoré by vytvorili väčšiu mieru transparentnosti a podporili by výmenu informácií medzi jednotlivými daňovými úradmi a orgánmi. Toto je veľmi dôležité. No a čo sa týka smernice o administratívnej spolupráci, tak tam je treba to poriešiť, tak je treba riešiť otázku podávania správ krajinu po krajine a toto je skutočne zmena, ktorú vítame. Myslím si, že návrh komisie povedie k väčšej miere transparentnosti a k lepšej výmene informácií, takže to plne podporujeme. Avšak mám aj pár kritických pripomienok. Predovšetkým Treba sa pozrieť na situáciu malých členských štátov. Viem, že väčšie členské štáty možno sa na to dívajú ináč, ale menšie členské štáty musia mať možnosť zostať konkurencieschopné. A preto je dôležité, aby zachovali zvrchovanosť v daňových otázkach a nízke zdanenie taktiež môže byť v záujme našich malých a stredných podnikov. A myslím si, že zdravá daňová hospodárska súťaž by mala zostať možná. Ďalej chcem povedať niečo v súvislosti vývoj, s vývojom vecí v OECD. My plne podporujeme, čo sa tam deje. Myslím si, že je pozitívne, že sa na týchto otázkach naďalej pracuje v rámci OECD, avšak EÚ nemôže byť slepá k medzinárodnému kontextu. Keď komisia ukladá povinnosti, ktoré zachádzajú ďalej než to, čo bolo dohodnuté na medzinárodnej úrovni, tak musíme dbať na to, aby sme neoslabili svoje, svoje postavenie vo svete. Myslím si, že rozhodne by sa nemali dopracovať k takému výsledku. A ešte ďalšia dôležitá vec pre malé a stredné podniky. V malej krajine, ako je Belgicko, malé a stredné podniky sú veľmi dôležitou súčasťou našho hospodárstva a všetky opatrenia, ktoré zavedieme, vždy musia byť také, aby neviedli dodočné administratívnej záťaži pre malé a stredné podniky. Takže Myslím si, že pokiaľ komisia toto zoberie do úvahy, tak by sme mali môcť spoločne ďalej pracovať na spravodlivom zdaňovaní, ale je treba zjať do úvahy, že nízke dane sú niekedy prospešné krajinám. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo zastupca Európskeho parlamentu za skupinu Zelených, pán Edre Ernest Aragal. Ďakujem. Videli sme oznámenie Európskej komisie ohľadom to, ohľadom opatrení, ako sa e, vyhnúť daňovým unikom a vnebývam sa do povinnosti, Avšak vidíme, že nám utekajú miliardy peňazí z e, verejných zdrojov a obávam sa, že zavádzame opatrenia skôr takého druhotného charakteru a neriešime ten problém. Komisár Moskovici hovoril o tom, že nám uniká 70 miliard eur ročne. A e, to je viac než polovica toho, čo venujeme na programy sociálnej súdržnosti. Hovoríme tu o komplicite medzi jednotlivými členskými štátmi a, alebo medzi jednotlivými štátmi a nadnárodnými spoločnosťami. Sú tu e, niektorí, e, ktorí poskytujú určité opatrenia, majú určité pravidlá, iní ich nemajú, ďalší e, poskytujú napríklad veľmi nízke daňové sadzby. No a môžeme počítať, čo sa tu vlastne deje. A sú tu miliardy na daňových únikoch. A tieto v podstate peniaze by mali byť vyzbierané na daniach. Sú to krajiny, e, napríklad Španielsko ako Rakúsko, ktoré majú vyššie dane, prichádzajú tieto peniaze napríklad e, Britské ostrovy, Holandsko alebo Luxembursko, kde sú dane nižšie, tak majú zase tieto peniaze navyše. Takže sú tu určité uh, Eh, je to asi 120 miliard eur, ktoré nám utekajú a tieto peniaze si potom rozdelia ostatné členské štáty a s nadnárodnými spoločnosťami. Takže eh, neviem, či pomôžu nejaké negatívne zoznamy, napriek tomu, že by sme sa na nich zhodli všetci. Je treba poskutovať globálne, je treba sa koordinovať pre na európskej úrovni, preto v opačnom prípade bude stále dochádzať k daňovým únikom. Sú tu toto no povedie aj k väčším nerovnostiam medzi štátmi. Máme tu napríklad e, Jersey, e, ostrov Man alebo Kajmanské, e, Bermudské ostrovy, kam peniaze odtekajú. A Nemôžeme sa obmedzovať len na panamské dokumenty. Musíme e, mať širší záber, pokiaľ chceme zmeniť situáciu. Treba vytvoriť globálnu európsku stratégiu, treba ju obhajovať. Ako povedal Španiel, predsa, e, pardon, predstaviteľ španielského parlamentu, je treba vytvoriť príslušný vyšetrovací výbor, je treba spolupracovať medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami. Myslím si, že toto je e, dobrý scenár pre naše ďalšie práce v nadchádzajúcich mesiacoch. Ďakujem. Euh, Slovo teraz zostane zástupca Národného parlamentu. Ospravedlňujem sa, ak to poviem nesprávne, pre švédsky parlament, pán Daniel, sestra Čič. E, Ďakujem za slovo. Myslím si, že sme ani neočakávali, že by sa takáto diskusia mohla odhorať, ako sa odhrávať dnes. Som veľmi rád, že sme sa zhodli na tom, že je treba zabrániť daňovým únikom vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Už sa to deje príliš dlho. Samozrejme, každý má iný názor na to, ako by sme to mali urobiť, ale som veľmi rád za tú transparentnosť. Pre všetkým ďakujem Fabiovi de Mázimu za veľmi dobrý príspevok do diskusie. Už e, pre nás, e, pre Švedsko, pre regi- ale aj pre ostatné regióny a mesta je dôležité to, čo povedal slovinský kolega, že je mnohokrát to, si problém aj mimo Európskej únie. Myslím si, že jeden z najväčších Problémom návrhu komisie je to, že tam nie je dostatočne ušetrená otázka transparentnosti, ale transparentnosť je dôležitá. Verejná transparentnosť pre, verej, pre e, novinárov, pre expertov v oblasti práva. Každý musí mať prístup príslušným informáciám a taktiež je dôležité hovoriť o tom, ktoré krajiny budú predmetom podávania správ e, krajinu po krajine. Myslím si, že ten prach je tam stanovený príliš vysoko. Hovoríme tu o 40 e, miliónoch eur. A toto zverejovanie správ musí byť verejné a musí byť na globálnej úrovni. Musí zajsť ďalej než za hranicu 28 členských štátov EÚ. Takže toto je zásadné a v budúcnosti musíme vyvíjať väčší tlak na úrady, aby sme mali k dispozícii e, údaje o skutočných vlastníkoch spoločnosti. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. A za Európsky parlament dostala slovo pani Barbara Kapel z ENF. Ďakujem. Takže boj proti agresívnym daňovým plánovaniu a proti daňovým únikom sa netýka len Európskej únie, ale E, pre všetkým niektorých členských štátov EÚ. Našim cieľom musí byť účinné zdanenie e, zisku tam, kde vzniká, tam, kde sa robí alebo vyvíja hospodárska aktivita. Už to tu bolo dnes povedané. E, musí sa riešiť otázka zdanenia nadnárodných koncernov predovšetkým e, zasahuje rozpočty, agresívne daňové e, plánovanie. OECD odhaduje, že každoročne je to 70 miliard eur, e, ktoré unikajú na daniach a veľa z týchto peňazí potom plynie do daňových rajov, tak ako dokázal aj prípad Panama Papers veľmi explicitným spôsobom. Iniciatíva BEPS OECD je veľmi dôležitým krokom pri riešení toho, tejto globálnej výzvy daňových únikov a rieši sa to teda na globálnej úrovni, čo sa týka akčného plánu, ktorý má 15 bodov z OECD rieši e, túto, e, tento aspekt, týka sa to predovšetkým e, uzavretia medzier v daňových zákonoch a v zvýšeniu transparentnosti. Taktiež e, niektoré členské štáty sa zaviazali k výmene informácií a USA a Panama chcú podniknúť príslušné opatrenia aj v nadväznosti na Panama Papers. Európska komisia tento rok v januári predložila príslušný dokument na riešenie tejto otázky. Tam už boli e, stanovené tri hlavné ciele a minulý týždeň potom oznámili vytvorenie tra transparentného alebo registra transparentnosti pre medzinárodne aktívne nadnárodné spoločnosti. A Taktiež v Európskom parlamente máme aktuálne dve správy, ktoré sa zaoberajú transparentnosťou a bojom proti vyhýbaniu sa do nepovinnosti. To je podávanie správ e, krajina po krajine e, nadnárodných spoločností, krajín e, s obratom viac než 750 miliónov eur ročne a taktiež ECOFIN 5. marca už sa ujednotil E, tento rok na povinnosti podávania správ krajinu po krajine medzi e, krajinami e, Európskej únie od roku 2017. To ale ešte nestačí. V skutočnosti potrebujeme celosvetové prepojenie registra transparentnosti. Potrebujeme takýto svetový register, ktorý by hovoril o skutočných vlastníkoch schránkových firiem, o tom už sa hovorilo aj v národných e, parlamentoch. Máme tu štvrtú smernicu o praní špinavých peňazí, ktorá plánuje vytvorenie takto registra. No a čo sa týka e, negatívneho zoznamu daňových rajov, tak ten je taktiež potrebný. Potrebujeme e, taktiež e, predpisy, ktoré by zabránili znižovaniu daňového základu a presúvaniu zisku. Máme tam e, teda doložky, ktoré je treba implementovať do legislatívy. Už sa o tom dnes hovorilo, predovšetkým to hovorili zastupcovia národných parlamentov, hlavne talianský kolega, že taktiež potrebujeme príslušné definície a taktiež e, maďarský kolega hovoril o E, online podnikoch. To sú tie hlavné body, ktoré by sme sa mali zaoberať. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. A teraz za Český senát dostane slovo pán Zednek. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel sa vyjadriť v mene Hornej komory parlamentu Českej republiky, e, ktorá sa problematikou efektívneho korporátneho zdanenia zaoberá. Návrhy smernice Rady a oznámenia komisie o nich sa bude ešte dlho diskutovať, ale v zásade podporujeme všeobecne boj proti obchádzaniu daňových povinnosti právnických osôb, pretože to po, poškodzuje podnikateľské prostredie, vytváranie nerovných podmienok hospodárskej súťaže, oslabuje hospodársky rast a samozrejme znižuje príjmy národného rozpočtu. Oblasť priamých daní spada do kompetencií členských štátov vzhľadom na potrebu koordinálneho prístupu zdaneniu nadnárodných koncernov je zavedenie spoločných pravidel v tejto oblasti žiaduce. Sme toho názoru, že návrh smernice Rady, ktorou sa stanovia pravidla proti praktikám na obchádzanie daňovej povinnosti, obsahuje vhodné povinnosti potrebné na boj proti daňovým únikom. Mnohé sa tu už spomenuli Upozorňujeme, že v návrhu nie je stanovená dĺžka transpozičnej lehoty a v Českej republike si prípadné zaverejnenie tejto smernice vyžiada pomerne zásadné úpravy legislatívy a preto by sme navrhovali transpozičnú lehotu, aby bola stanovená v dĺžke 24 mesiacov. Podporujeme zlepšovanie daňovej správy zlepšením formou prístupu a tretich krajín, štátov Európskej únie a tretich krajín, ako snahu komisie posilniť spoluprácu s medzinárodnými partnermi v boji proti daňovým únikom. A samozrejme k tomu, tak ako to už to bolo prezentované, súhlasíme s tým, aby bol vytvorený zoznam štátov, tvárajúcich daňové úniky prostredníctvom agresívneho daňového plánovania na úkor ďalších slabších ekonomík. Ďalej treba vytvoriť tlak Európskej únie na daňové raje a nakoniec treba vytvoriť aj zoznam nadnárodných spoločností, ktoré využívajú daňovú optimalizáciu a sú v tom zahrnuté aj banky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz za Európsky parlament Anna Gomes. Áno, ďakujem pekne. Všetci vieme, čo by sme mali urobiť. A my musíme byť oveľa proaktívnejší v vytváraní tlaku na naše vlády a európske inštitúcie musia urobiť to, čo majú urobiť. A môže identifikovať sedem vecí. Poprvé, európsky zoznam, čierny zoznam a potom CBCR, ale nie tak, ako navrhuje komisia spoločná spoločný daňový základ pre podniky. Musí to byť globálne, celosvetové, pretože inak to bude kontraproduktívne, bude sa im to páčiť. Pôjdu inám. Nevyrieši to problém, ak to obmedzíme len na aktivity v európskom priestore. A ďalej tiež otázka Prahu. Nemôže to byť 750 miliónov, musí to byť oveľa menej na to, aby sme zaistili skutočnú kontrolu a ďalej otázka verejne prístupných centrálnych registrov pre všetky spoločnosti, tak aby sme vedeli, e, kto sú na týchto spoločnosti Vieme, že to nie je len o daňových únikoch, to boj proti praniu špinavých peňazí, proti organizovanému zločinu vrátane terorizmu, ktorý používa offshore systémy. Nemôžeme to ďalej umožňovať. My umožňujeme našim vládám, aby boli rukojemníkmi kriminálnych záujmov, ak to nevyriešime. Toto nie je len na smernicu o praní špinavých peniazí. a tu už treba zmeniť, pretože už teraz vidíme nedostatky, ktoré sa tam dostali. A upredňuje sa za systém utajovania, ktorý je veľmi nebezpečný. Ďalej potrebujeme, a to je s tým prepojené, nie sú to len spoločnosti, firmy, ale tiež nadácie a trusty. A keď hovoríme o boji proti praniu špinavých peňazí, eh, tak eh, viaceré cíli poslanci zabranili tomu, aby tam boli aj trasty. No, bolo to, bola to Veľká Británia, to nebola náhoda. Samozrejme, tí museli vyriešiť, čo sa deje v ich eh, vlastnej jurisdikcii, nejakých ostrovoch alebo eh, kde je to kľúčová otázka. A bez Brexitu, ja samozrejme nechcem Brexit, tak Veľká Británia eh, samozrejme musí riešiť ten neporiadok. No a v tohľade vítam body a malo by to byť rozšírené Mohlo by to byť rozšírené tak, aby aj banky priznali všetky vzťahy, ktoré majú s Mossack Fonsecom. Ale hovorí sa, že Mossack Fonseca je len štvrtou najväčšou e, spoločnosťou. A, či teda prvá, druhá, tretia najväčšia. My to musíme urobiť pre všetky banky. Ďalej zverejnenie eh, vlastníctva majetku, pretože vieme, že eh, sa to investuje v našich krajinách potom tie vyprané peniaze. Takže to je tiež kľúčová otázka. No a na záver, harmonizovať minimálne zdaňovanie v EÚ, tak aby niektoré krajiny, napríklad Holandsko, je skutočným rajom pre Portugalsko, 16 20 eh, služieb kotovaných na burze majú sídlo v Holandsku. Nie, aby platili menej daní, ale eh, preto, aby nemuseli eh, vykazovať zisky, ktoré nadobúdajú inde. A to pomáha kradnúť peniaze z iných krajín. Eh, my potrebujeme spoločný, konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb. No a posledná vec, siedma, musíme dá do USA kapitolu pre investície s povinným BEPS. Nič menej. Ďakujem pekne. Vy nechcete zjednodušiť eh, rokovania? Timo Araka ešte požiadal slovo, nech sa páči. Timo, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa chcel vyjadriť tak, aby som mohol aby som potešil e, tlmočníkov. Samozrejme je dôležité vedieť, že národné prostredie iné ako tu Európske inštitúcie a preto je toto podujatie veľmi dôležité. Jedným príkladom je, že fínska vláda zverejnila svoje európske ciele a majú stanovisko tiež aj európskych daňových opatrenia. Oni to vidia ako niečo veľmi pozitívne. Avšak v tejto správe je ešte veľký priestor na obavy, že daňové opatrenia nemôžu ohroziť konkurencieschopnosť na národnej úrovni, ale ani na európskej úrovni. A otázka je, ako definujeme konkurencieschopnosť. Nie je to len ospravedlnenie na akékoľvek reformy. Hospodárska situácia vo Fínsku je veľmi zlá a preto by možno bolo pokušením myslieť, si, že z krátkodobého hľadiska pri nejakých vzdialov eh, prehľad, to môže byť najdôležitejšia otázka. Ľudia ľudí hnevá agresívne daňové plánovanie. Vníma sa to ako niečo veľmi nespravodlivé, ale ja myslím, že by sme mali ešte viac zdôrazňovať dimenziu spravodlivej hospodárskej súťaže. Nehovoríme o prínosoch z krátkodobého hľadiska, ale dlhodobé a strednodobé konkurenčné výhody. A samozrejme, konkurencia hospodárska súťaž by mohla byť dôležitá národnom eh, rozhodovacom procese spoločnosti. Eh, ich záujmy sú zdôraznené no a samozrejme oni majú legitímne záujmy v týchto oblastiach, ale korporácia firmy chcú predvídateľnosť daňových režimov. No a toto samozrejme musí byť centrálnym účelom pri rozhodovaní EÚ. Bez predvídateľnosti plánovania neprinútime korporácie, aby pri, by príliš to je pre nich eh, dobré z dlhodobého hľadiska. Je nevyhnutné riešiť daňové úniky a agresívne daňové plánovanie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Želá si ešte niekto iný slovo? Zdá sa, že nie, ale nechcem, aby niekto bol frustrovaný alebo sklamaný. Lord Davis právo reagovať na kritiku. A potom Miguel Viegas. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predseda. Ja nechcel, nechcel som už vystupovať, ale ďakujem veľmi pekne za pripomienky k tomu, čo som ja povedal. Ja som sa chcel spýtať pána Kvesta jednu otázku, keď môžem. Vidím, že on celý časa robil poznámky. Ja ako som pripomenul v mojich vyjadrení vysvetlenie smernici, ktorá sa týka zverejnenia informácií o príjmoch na prvej strane hovorí, to nie 20, že cieľom je umožniť verejnú kontrolu toho, kde sa platia dane, kde sa e, pripisujú disky, no a ale sa hovorí, že mechanizmy musia byť zverejnené. A na ďalšej strane sa však, tak ako som hovoril, v oceku 1.2.4 sa hovorí, že informácie nebudú zverejnené verejnosti. No a buď eh, sa majú informácie zverejňovať alebo nie. Ja, mňa zaujíma, pán Kles, čo to je? Ja dúfam, že účel smernice je, aby informácie eh, boli zverejnené nielen pre daňové orgány, ale aj všeobecnej verejnosti. A myslím, že to je veľmi dôležité, aby systém bol dôveryhodný, aby aktéry eh, vrátane klientov mali právo, alebo majú právo na tieto informácie. Ďakujem pekne. Áno, pán Kvesta naozaj si robil poznámku k tým presným otázkam, ktoré ste mu položili. Aha, posledná, posledné vyjadrenie Miguel Viegas v mene Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Ja som chcel je len pár stručných úvah. Ja považujem toto e, stretnutie za veľmi dôležité a užitočné podľa nášho názoru. Najdôležitejšia otázka zásadná, ktorá e, v tejto oblasti existuje, je, či existuje politická vôľa na to, aby tento problém sa skutočne riešil. A to je dôležitá vec. No a táto politická vôľa štátoch je poznačená tým, že kompetencie za to nemajú členské štáty a momentálne existuje konsenzus, že otázky harmonizácie sa nekladú, no to sa vôbec nevedú diskusie, ale existuje princíp, ktorom sa zhodneme, že zisky sa budú zdaňovať tam, kde vznikajú. No a to v súlade s príslušným modelom tej ktorej krajiny. Ale myslím, že tieto otázky, ako všetky ostatné otázky, ktoré v rámci týchto škandálov sa objavili, súvisia s tým, či existuje politická vôľa niečo urobiť alebo nie. No, pretože existujú nástroje, napríklad finančný systém, banky stále činné v daňových eh, rajoch. Prakticky všetky krajiny majú svoje daňové raje, a treba to zmeniť. Nie sú tu ráje, hovorí sa o daňových rajoch a my sa tým, tým že vzniká dojem, že sú to exotické krajiny, ale daňové raje existujú aj tu. A každý členský štát si musí položiť otázku, či existuje politická vôľa riešiť to. V Portugalsku navrhujeme, aby sme to ukončili to, čo sa deje na Madeire, ale počujeme, že nie treba zvážiť ešte to a ešte to. No a my keď uh, budeme na jednej línii s týmto veľkým cieľom, tak sa dá diskutovať a nemusíme hľadať výhovorky s politickými pozíciami. Treba zvážiť politickú pozíciu, ktorá sa musí dodržať a táto diskusia je konštruktívna. Musíme dosiahnuť konsenzus a zabraniť tomu, aby dôležité rozhodnutia boli neustále odkladané, pretože neustále čakáme na to, čo urobí iná krajina. Ja preto vítam toto zasadnutie, pretože nám umožňuje posunúť sa ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí prispeli do tejto diskusie, veľmi bohatej. No a predtým, než dám slovo generálnemu tajomníkovi, aby eh, mohol zareagovať na otázky. A potom eh, slovo dvom spoluspravodajcom. Ešte uvedem ja nejaké veci. Áno, je to jasné viacerí z vás. O tom už hovorili. Že je to téma, ktorá je v kompetencii národných parlamentov. Takže vy drahé kolegyne, kolegovia, rozhodujete, máte posledné slovo a my pomáhame vás informovať a zohľadniť e, európsku a medzinárodnú e, dimenziu. No, informácie, ktoré potrebujete e, z mm, inštitúcií spoločenstva. No, že všetci sa zhodneme na tom, že to je e, nespravodlivosť a prejavy jasnej nespravodlivosti. E, veľa rečníkov hovorilo, že veľa malých a stredných podnikov platí vyššie dane ako veľké nadnárodné podniky. Voltersa veľa o alebo ja že existuje debata, či môžeme pochopiť, že tie najmenšie krajiny majú iné podmienky ako veľké krajiny. Či veľkosť krajiny je relevantná, relevantné kritérium. No a krajín hovorí, že je legitímne, aby malé krajiny sa mohli uchylovať k metódam, ktoré nepoužívajú tie veľké krajiny. Ktoré veľké krajiny majú svoje metódy, ďalej je tu otázka, čo je veľká krajina, čo je malá krajina, krajina, ktorá má viac ako 10 miliónov obyvateľov, je to stále malá krajina, no vo vzťahu k Luxemburgu alebo Malte to už nie je také jednoznačné. Takže otázka je, čím veľkosť je kritérium. Už jasné je, že daňová konkurencia a hospodárska súťaž v každom prípade je nevyhnutná podľa politických strán no a je to nevyhnutné. No a Takže v rámci EÚ aj na globálnej úrovni treba zaistiť, aby hospodárska súťaž rešpektovala zásady a pravidlá, ktoré musí do, dodržovať hospodárska súťaž vo všetkých ostatných oblastiach, a ktoré dnes v Európskej únii, ako aj na globálnej úrovni, čo sa týka daní, zdaňovania podnikov, čo je téma, ktoré hovoríme dnes, to bolo transparentné a spravodlivé. Verejne nemôžeme odôvodniť, že niektoré členské štáty okrádajú z daňového hľadiska niektoré susedné krajiny, hlavne v rámci EÚ. Keď to verejná mienka zistí, tak to už nemôžeme robiť. Takže po LuxLeaks, po Panama Papers a budú tu ešte ďalšie. Treba si uvedomiť, že Medzinárodné konzorcium žurnalistov, teda LuxLeaks a Panama Papers, tam patrí, patrí desiatky žurnalistov celého sveta. Takže nás čakajú ďalšie škandály. Takže všetci sa zhodnú na tom, že musí kontrolovať spravodlivosť a treba zaistiť všetky, rovnaké podmienky pre všetkých a spravodlivú, transparentnú, lojálnu hospodárskú súťaž. A spravodlivú. Všetci sa zhodnú na transparentnosti. No, to čo povedal pán Haraka o otázkach tu sa to aplikuje a uplatňuje vo Fínsku. Takže to, čo odhalili Panama, Panama Papers, veľmi jednoznačne, tak pretože je tu možnosť v niektorých súdnych systémoch tvoriť kaskádu falošných spoločností a využívať formu trastu, ktoré v niektorých krajinách sú možné, ktoré v iných nie sú a ktoré sú v niektorých krajinách transparentné, v iných krajinách úplne neprehľadné. No a musí to vlastne, ktoré treba ísť ďalej ako to, čo doteraz sa urobilo. No a k záujmu vypracovať nejaký čierny zoznam tak tam tie názory sú rôzne. Všetci sú za, ale ktorí o tom pochybujú, že existujú listy a nevyvodili sa závery. Pán Kvez nám povedal, ako komisia, Európska komisia nás musí zdohodnúť z OECD, by presvedčili 28 krajín, mali rovnaký zoznam a vyvodili z toho rovnaké pripomienky. A vyvodili z toho rovnaké dôsledky. Lord Davis položil otázku Michal Teurer pripomenúť, že sme sa snažili pracovať na tejto otázke. Teraz sa nepodarilo dať jasnú odpoveď, aký je rozdiel medzi tax avoidance a agresív tax planning, čiže vyhýbanie sa daňovej povinnosti a agresívne daňové, agresívne daňové plánovanie. Daňové úniky to, to, to sú e, nelegálne s jasnými právnymi dopadmi či existuje skutočný technický rozdiel a či bere sa daňové povinnosti, ak si daňové plánovanie, či sa na to dá vôbec zodpovedať, ale komisia a spravodajca nám môže na to povedať ich názor. Ďalej je tu existujú rôzne otázky, ktoré zazneli na otázku harmonizácie daňového základu, CCTB alebo CCCTB. To znamená, že dve otázky nasledujú jedna po druhej. Európska komisia chce predložiť návrhy najskôr o princípe mať rovnakú definíciu zdaniteľného príjmu. A keď sa dohodneme na túto tému, to je CCTB, spoločná daň z príjmu právnických osôb. A potom sa kladie otázka, či základ je rovnaký, ale daňové sazby sú rôzne. Otázka je, či potom sa nadá novými spoločnosťami. Všetci povedali, že princíp musí byť taký, že podnik bude zdanený tam, kde konáva svoju činnosť, ale všetci vieme, že definícia eh, činnosti je náročná téma. Doteraz podľa odporúčania OECD to je obrat, príjem, ale sú nadnárodné spoločnosti, niektoré to zorganizovať tak, že pobočky majú, sú reálne pobočky s stovkami tisíckami zamestnancov, štruktúrálne nemôžu mať zisky a v tej krajine nie je, platený žiadna, nie je platená žiadna daň z príjmu. A obrovský problém, naznačil množstvo z vás, je, to je to sú digitálne platformy, digitálne hospodárstvo. Takže kde skutočne bohatstvo je z údajov, ale dnes to nie je zdanené. No a inak ten príjem nie je zdanený proporcionálne v súlade s údajmi. Takže digitálne hospodárstvo tvára úplne nový problém, radikálny problém jedine účtovníctva, pridanej hodnoty a daňový problém. A ten problém musia vyriešiť najskôr ekonómovia, keď zanalizujú, aká je pridaná hodnota digitálnej platformy, tak my môžeme povedať, aké dôsledky musia vyvodiť daňové orgány, čiže vlády a parlamenty, či to je len nepriame, nepriame zdanenie, či by to mohli byť eh, aj prvky priamého zdanenia, alebo koľkovej povinnosti, alebo niečo iné. Pán Kvesta povedal, že pripomienky, ktoré zazneli o systéme výmeny informácií medzi členskými štátmi. Už keď existujú dohody na dvojstrannom základe alebo v rámci EÚ pre výmenu daňových informácií od minulého roka sme prijali smernicu, ktorá zavádza povinnú oblasť e, povinné informovanie o záväzných daňových stanoviskách. No a doteraz Tie systémy však sú trochu pomalé. Viacerí položili otázku o odporúčaniach BEPS a ich implementácii v Európe, či by trebalo ísť ďalej ako to, čo navrhuje komisia, Európska komisia. Ten switch over spôsobuje veľa otázok. No a posledná pripomienka, tak ako povedal pán Van Rej a prezident Duisenberg, nie sme sami na svete. No a z tohto dôvodu spolu s OECD zorganizujeme no, podobné stretnutie s ostatnými svetovými parlamentami v sídle OECD v Paríži. No a v polovici maja delegácia e, nášho dočasného výboru taxe bude e, vo Washingtone, aby sme hovorili e, s predstaviteľmi kongresu a ministerstva. No a kongres sa o túto tému nezaujímal, alebo sa začal zaujímať len pred pár mesiacmi. Sme im sme, im, my sme ich oslovili dávnejšie, ale, ale vysvetlili nám veľmi zdvorilo, že a, e, nás to nemusí zaujímať. No a odtedy sa situácia zmenila. Napríklad a, e, presťahovanie laboratórií Pfizeru do Írska. A, e, Odrazilo sa to aj v predvolebnej kampani v USA. Ministerstvo oznámilo, oznámilo že isté sankcie. No a všetkým, na to nás zaujíma, kongres ako je snemovňa, teda kongres rozho- rozhodol, že vyriešia tento problém a skutočne vypočutia a veľmi detálne sa budú zaoberať návrhmi OECD. Čiže my využijeme tieto okolnosti, aby sme sa pozhovarali s americkými politikmi, predstavili im európsku, európske stanoviská. No a prerokovali aplikáciu pravidel OECD v našich krajinách a v Európskej únii. Nie sme naivní. To zjednodušenie systému posilní našu konkurencieschopnosť. Ďakujem pekne a slovo dostáva pán Kvest teraz. Uh, um, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za veľmi zaujímavú diskusiu a zaujímavé pripomienky. Pokúsim sa ich zoskupiť, svoje komentáre zoskupiť uh, do troch tém a zareagujem na niektoré otázky, ktoré zazneli k týmto oblastiam, k týmto témam. Je tu potreba krokov, úroveň týchto krokov a potom na záver dopad na konkurencieschopnosť a na ekonomiku pokiaľ ide o potrebu pre kroky, diskusie poukázali na to, že je tu dôležité, aby boli podniknuté kroky v tejto oblasti, ak chceme riešiť efektívne problém erózie daňového základu a stratu ziskov, stratu daňových príjmov. Takže aká je efektívna cesta zdaňovania ehm, a tak ďalej. Bola to veľmi zaujímavá diskusia. Ak to prepojím na jednotlivé typy návrhov, ktoré tu boli nastolené ako návrhy riešenia problémov. Takže prvý súbor návrhov v rámci tohto balíka eh, je nastavený, aby riešil tieto problémy a ja by som mohol zareagovať na komplikovanú otázku definície. Neviem, či to bude správneho hľadiska nezávadné, ale je to také kontinuum, kde na jednej strane máme eh, únik, daňový únik, a potom vstupujeme do diskusie, čo je vyhýbanie sa daniam, čo je agresívne daňové plánovanie a akým spôsobom pod, proti tomu bojovať. A to je v podstate centrum, jadro tej diskusie, ktorú tu viedieme. Niektoré formy e, vyhýbania sa daniam môžu byť ilegálne, a tie najneutrálnejšie využívajú dohody, ktoré boli uzavreté, to sú investičné stimuly a tak ďalej. Nič na tom nie je, pokiaľ je to transparentné a spravodlivé a dostupné pre všetkých, ale potom sa dostávame do takej šedej zóny, čo by sme definovali ako e, využívanie určitých technických aspektov a medzier, ktoré existujú a v podstate sú tieto medzery zneužívané a myslím si, že agresívne daňové plánovanie je v podstate taký ten najsofistikovanejší spôsob vyhýbania sa daniam, kedy vlastne sa aktívne zneužívajú buď medzery, e, ako napríklad daňové <clears throat> dvojnásobné e, e, daňové odpisy, takže v podstate sa zneužívajú tieto medzery a E, v podstate sa to dotýka diskusie spravodlivosti a hospodárskej súťaže a konkurencie schopnosti, pretože my chceme zabezpečiť, aby zdaňovanie bolo spravodlivé, efektívne a aby bola zabezpečená konkurencia a spravodlivá hospodárska súťaž medzi hráčmi a rovnaké podmienky pre všetkých. Čiže pre mňa tu ide o vyhybanie sa tomu, aby sme mali medzery a aby sa tieto zneužívali, aby sa e, aby dochádzalo k vyhýbaniu sa plateniu daní. Pokiaľ ide o výmenu informácií a transparentnosť, takže e, zaznela tu podpora viacerých návrhov, ktoré tu už zazneli a ktoré sú príjmané. Dotýkalo sa to výmen informácií, už sme tu mali uh, dohody o automatickom vymieňaní informácií o záväznom daňovom stanovisku je tu eh, rozhodnutie o výmene informácií, eh, country by country reporting medzi daňovými úradmi. Toto nie je verejné, to je medzi daňovými úradmi. Máme návrh, ktorý bol predložený minulý týždeň o country by country reporting, ktoré je verejné, alebo má byť verejné. Takže eh, Musím sa pozrieť na presný návrh, ale zámer tohto návrhu je veľmi jasný, že tie informácie by mali byť e, sprístupnené verejnosti. Viedli sa tu diskusie o pokrytí rozsahu pôsobnosti, o prahových hodnotách tohto návrhu, o prahoch, o limitoch. Tento návrh predložila komisia, je to politická domena a myslím, že je to súčasťou diskusného procesu, ktorý budeme viesť, aby sme zabezpečili, že nájdeme správnu rovnováhu pre prijatie takéhoto návrhu. Ale Vidíme tu silnú podporu zo všetkých rohov e, v tom zmysle, aby bola primeraná transparentnosť a aby Európska únia zohrávala úlohu pri implementácii týchto globálnych dohôd. Takisto diskusie o čiernych zoznamoch, či budú fungovať, alebo nefungovali, či budú fungovať v budúcnosti. Myslím, že je to taká záľudná otázka. No a videli sme, že sme predložili k tomuto návrh už v januári, aby sme posilnili spôsob, akým by sme mohli zabezpečiť, že budeme podporovať e, dobré riadenie daní, pokiaľ to bude potrebné aj tým, že urobíme zoznam, vypracujeme zoznam krajín, ktoré nespolupracujú. No a teraz existuje prepojenie medzi týmto návrhom z januára a Eh, verejným návrhom public, eh, public, eh, country by country reporting, aby sme zabezpečili ešte vyššiu transparentnosť v rámci tých jurisdikcií, ktoré budú vymenované v týchto zoznamoch. Takže musí byť zabezpečené efektívny, musí byť zabezpečený efektívny režim zoznamov a myslím si, že existuje politická vôľa, aby sa toto zabezpečilo, čiže naozaj sa usilujeme, aby tieto procesy boli zosúladené Euh, quelle serait la sanction mhm. Aké by boli sankcie? Mhm, myslím, že komisia navrhne spoločné sankcie za alebo pre systémy, ktoré sa dostanú na čierny zoznam. Budú mať zlú reputáciu, ale to nestačí. Tak aké budú právne a praktické následky zaradenia na čierny zoznam? Niek- takže proces, ktorý navrhujeme, je, aby sa diskutovalo e, v skupine e, pre Code of Conduct e, najprv, ktoré krajiny majú byť uvedené na zoznam, no a v tejto skupine sa členské štáty dohodnú, aké budú vlastne tie dopady, čiže ešte sme sa nedopracovali k záveru tohto procesu. Prvá odpoveď je, že prvá sankcia je vlastne ten verejný nesúhlas a potom na základe toho existujúceho zoznamu e, zistíme, či je to efektívne, pretože vidíme, že krajiny, ktoré boli na zozname, chcú byť stiahnuté z tohto zoznamu. Nie všetky sú stiahnuté zo zoznamu, a to už je jeden dôležitý aspekt. No a potom sa pozrieme na to, aké konkrétne sankcie chceme zaviesť, či to budú sankcie na európskej úrovni alebo na národnej úrovni, berúc do úvahy aj princíp subsidiarity. Čiže toto je súčasťou procesu návrhu, ktorý sme vypracovali, aby sme sa dohodli s členskými štátmi a s parlamentom, akým spôsobom to vyriešime. Takže eh, chcem sa opýtať, či by ste si vedeli predstaviť, že napríklad banka, e, ktorá má pobočku v daňovom systéme, ktorý je na čiernom zozname, alebo obchoduje e, s takouto krajinou, napríklad nebude mať právo pôsobiť v Európe? To by bolo jednoduché. To sú dosť brutálne ustanovenia, Spojené štáty e, to veľmi jednoznačne uplatňujú na vlastné banky, ak e, sú, spoje, ak sú spojené s krajinami, ktoré s, s, sú na takejto čiernej listine. Takže myslím, že hlavným cieľom je zabezpečiť, aby sme podporovali dobrú tax governance a riešili problém už na, zdrojení, na zdroji, aby sme nemuseli vypracovať takéto zoznamy. No a potom budeme mať takýto zoznam, ktorý upriami pozornosť krajín na pozornosť verejnosti na takéto krajiny a to bude zahrňať sankcie, ale tá hlavná otázka je, a tu sa vraciam k diskusii o subsidiarite, že to v podstate bude v právomoci členských štátov a to je súčasťou tej výzvy, eh, že pracujeme na týchto otázkach na európskej úrovni, na národnej úrovni, ako aj na globálnej úrovni. Takže potom otázka konkurencie schopnosti je dôležité, aby sme zabezpečili, že týmito návrhmi ochránime konkurencieschopnosť a tým sa dostávam k otázke, či by sme mali jednoducho e, mať e, návrh BEPS a potom tie BEPS Plus. Takže myslím si, že náš návrh bol e, predložiť holistický návrh, ktorý implementuje BEPS integrovaným spôsobom, ale takisto zohľadní e, charakteristické črty jednotného trhu a bolo by lepšie urobiť to v jednom samostatnom návrhu, ktorý sme preložili v januári. Myslím, že sa nám podarilo veľmi dobre napredovať v tejto súvislosti, ale rozhodnutie, či všetky tieto aspekty ostanú e, súčasťou jednej smernice, ako sme to navrhli, alebo či to rozdelíme do rôznych návrhov, tak ako tu navrhli niektorí rečníci, to už bude samozrejme na rozhodnutí na politickej úrovni. To je čosi, čo je predmetom diskusie e, v rámci holandského predsedníctva. Uvidíme, či dospejeme k rozhodnutiu v máji. Dúfam, že tým či oným spôsobom zabezpečíme, že všetky aspekty tohto návrhu budú prijaté, pretože všetky sú relevantné a dôležité v boji proti vyhýbaniu sa daniam. A myslím, že tým som pokryl väčšinu otázok, ktoré som mal pokryť. Ak nie, tak ma určite na to upozorníte. Ďakujem veľmi pekne. Uh, ďakujem veľmi pekne, ďakujem kolegom za vynikajúcu diskusiu dnes popoludní. Myslím, že e, vidíme, že potrebujeme viac diskusí o konceptoch. Čiže aké je agresívne daňové plánovanie, čo je vyhýbanie sa daniam a čo je napríklad konkurencieschopnosť a čo je zdravá daňová konkurencieschopnosť. Toto všetko sú aspekty, o ktorých musíme diskutovať. Myslím, že sú tu dva body Musíme si urobiť poriadok Európskej únii medzi členskými štátmi. Musíme zabezpečiť, aby sme mali rovnaké podmienky pre spoločnosti, ktoré pôsobia na našom trhu, aby všetky mali tie isté pravidlá a podliehali tým, istým, podliehali e, tým istým pravidlám, aby e, sa nekradli e, daňové príjmy. Takisto je tu nedostatok spolupráce medzi členskými štátmi. To je provokácia pre občanov a pre eh, malé a stredné podniky, ktoré platia o 30 viac daní, pretože toto je nepriaznivé pre pracovné miesta a takisto to ničí podnikateľského ducha v Európe, vznik nových spoločností. Toto sú všetko dôležité aspekty Takže tu musíme urobiť poriadok v Európskej únii. Máme automatickú výmenu e, daňových stanovisk v členských štátoch, ale ešte stále sú tu členské štáty v rôznymi druhmi daňových režimov, ktoré by mohli byť považované za agresívne daňové plánovanie. Hovorili sme o ďalších otázkach, kde vidíme veľké rozdiely v Európskej únii a tu musíme urobiť poriadok. Ešte sme ďaleko od uzavretia a vyriešenia tohto problému. Sme súčasťou globálneho sveta s voľným tokom kapitálu a investícií. A ako už povedali viacerí, ak si vezmeme e, diskusiu v Spojených štátoch o dani z príjmu, pre mňa je zaujímavé, že sú tu e, miliardy, trilióny e, ziskov, ktoré plynú pretože existuje veľmi e, vysoká nominálna e, daň z príjmu. Takže ako Obama povedal, možno to nie je e, ilegálne vyhýbanie sa daniam, ale pravidlá nie sú postačujúce. A to isté v podstate hovorí dnes komisia. Zaznamenali sme medzery, ktoré musíme vyplniť a toto je legislatívna práva, práca, ktorá prináleží z časti národným parlamentom a z časti na európskej úrovni. Takže je tu viacero aspektov, napríklad e, beneficial ownership, nielen transparentnosť, ale aj nedostatok e, komplexnosti. To, čo vidíme na základe Panama Papers, to je v podstate opak. Je to veľa komplexity a e, potom je, môžeme identifikovať, kto je vlastníkom spoločnosti Takže potrebujeme aj tieto pravidlá svojím spôsobom zjednodušiť. Ďalej, country by country reporting. E, samozrejme, musíme o tom diskutovať tu. Pre mňa jednoduchosť pravidel je teda je logické, aby sa uplatňovali tie isté normy, teda pokiaľ ide o finančný sektor, banky, verejné e, public by, public, uh, country by country reporting a mali by sa to uplatňovať aj na ďalšie viacnárodné spoločnosti. Takže toto je diskusia, ktorú vedieme. Potom chcem povedať, keď som si vypočul dnešnú diskusiu, myslím, že eh, sa môžem poďakovať komisii za eh, balík eh, komisie Ehm, balík opatrení eh, proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam Európskej komisie. Je tu OECD a G20 a takisto si myslím, že je dôležité, keď Cameron uzavrel dohodu eh, v rámci vlastnej jurisdikcie a je to veľký kanál pre eh, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Myslím, že tento typ spolupráce jurisdikcie Spojeného kráľovstva. To sa týka aj ostatných 27 členských štátov, ktoré majú prístup k tým istým informáciám ako Spojené kráľovstvo. Čiže potrebujeme veľmi e, efektívnu spoluprácu medzi 28 členskými štátmi. Ak daňové úrady v jednotlivých členských štátoch disponujú informáciami, tak ich zhromažďujú, tak by sa e, mali zdieľať tieto informácie e, okamžite so všetkými ostatnými členskými štátmi Takže videli sme tu prípady, kedy je problém pre niektoré úrady v niektorých členských štátoch eh, dostať sa údajom o iných členských štátoch. Takže na základe toho vidno, že ešte nás čaká veľa práce, ale na záver. Minulý týždeň išlo o Panama Papers. No a už teraz zaznamenávame posolstva od verejnosti. Ale e, boli tu veľké protesty, ale zrazu tá diskusia utíchla a myslím, že máme naozaj spoločnú zodpovednosť, aby sme e, udržiavali verejnú diskusiu o tejto otázke. Takže nielen vypočutie tu v Európskom parlamente, čo je skvelé, a myslím, že je veľmi užitočné, ale je potrebné, aby sa tomu venovali aj národné parlamenty, pretože naši občania majú pocit, že diskusia o Panama Papers skončila a už sa nič nedieje. Takže my musíme poukázať na to, že kroky sa robia a musíme sa pohybovať rýchlo. A Európska únia, ako aj komisia, musí robiť rýchle kroky. Členské štáty sa musia pohybovať rýchlo, možno rýchlejšie ako obvykle, ale ďakujem za veľmi zaujímavú diskusiu. Ďakujem. Michail. ďakujem veľmi pekne, pán predseda, drahí kolegovia. Ja chcem len doplniť tri aspekty. Poprvé, mal som pocit, že kolegovia e, z národných parlamentov ocenili príležitosť takejto výmeny informácií a názorov a chcel by som sa poďakovať e, e, členom teda z národných parlamentov aby, e, za to, že ste prišli dnes a diskutovali o tejto otázke. Potom otázka, viacero komentárov zaznelo, ktoré podporili návrhy, návrhy alebo teda tie myšlienky kolegovia z Francúzska alebo Polska, ktorí podporili e, CCCTP, čo je jeden z najdôležitejších projektov z hľadiska Európskeho parlamentu, vyššiu mieru transparentnosti. E, v podstate s tým všetci súhlasili. To je jedna z dôležitých tém, ktorú už navrhla komisia a k tomuto sa už pripravuje alebo sa implementuje príslušná legislatíva. Tretia vec, sú tu určité rozdielnosti v otázkach, či by sme mali mať e, právomoci na úrovni Európskej únie, alebo či by to malo ostať na úrovni členských štátov. Ja by som chcel navrhnúť, aby sme nevytvárali e, nejaké rozpory v týchto otázkach, pretože ja si myslím, teda ja ako jeden zo spoluspravodajcov si myslím, že teda problém, ktorému čelíme, je problém, ktorý sa dotýka a škodí národným členským štátom. Čiže vyriešiť tento problém je v záujme členských štátov, ale samozrejme nie je možné to urobiť, e, teda nezvládnu to len samotné členské štáty, musí existovať nejaká medzinárodná spolupráca, aby OECD a G20, G20 takisto spolupracovala, ale samozrejme aj Európska únia môže a musí zohrávať kľúčovú úlohu pri vyriešení tohto problému, najmä ak e, budeme mať na zreteli, e, že máme spoločný trh EÚ e, s voľným pohybom kapitálu a z tohto hľadiska je toto veľmi relevantný argument, aby členské štáty spoločne s EÚ, s komisiou a parlamentom dospeli k spoločnému prístupu, aby existoval záväzný právny rámec ktorý by zastavil agresívne e, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Myslím si, že sme dobre pracovali a na základe tejto prvej výmeny názorov budeme potom pokračovať a budeme sa naďalej zamýšľať nad týmito témami v rámci našej práci. A potom 2. mája máme stretnutie v Paríži, ďalšiu medziparlamentnú konferenciu tam máme, tak sa teším že všetkých, ktorí tam budú môcť prísť. Budú tam aj zástupcovia národných parlamentov z niekoľkých kontinentov. No a čo sa týka práce nášho dočasného výboru TAX, tak e tu máme odporúčania, ktoré budú schválené Európskym parlamentom v júli. Medzi tým sme rozhodli o založení vyšetrovacieho výboru v súvislosti s Panama Leaks. Ako povedal pán Deisenberg, holandské predsedníctvo si stanovilo za svoj cieľ dopracovať sa k politickej dohode v súvislosti s balíčkom týkajúcim sa boja proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti do konca júna. No, ešte chcem informovať zástupcov národných parlamentov, že o tom, že v rámci e, hospodárskeho výboru sa my zaoberáme správou z vlastnej iniciatívy na tému podvody na DPH. DPH je zásadným problémom pre všetky národné rozpočty, pretože tam čelíme priemyselne organizovanému podvodu, ktorý sa týka tej dane, ktorá najviac je výnosná v našich krajinách a zároveň je to jediná daň, kde je harmonizovaný daňový základ pre zakladajúce členské štáty Európskej únie je základ DPH harmonizovaný už celých 40 rokov, ale už celých 40 rokov e, naražame na tzv. kolotočové podvody, ktoré sme zatiaľ nemohli ukončiť a mali sme sa do toho pustiť. Ešte raz vám ďakujem za účasť, prajem vám šťastnú cestu domov a teším sa na ďalšie čoskore stretnutie na túto tému alebo na inú. Končím našu schôdzu a v tejto sále budeme pracovať opäť medzi koordinátormi, spravodajcami, teďmi spravodajcami a vypočujeme zástupcov Kajmanských ostrovov. A teraz ukončím schôdzu.